I will speak in Spanish. Budem hovoriť po španielsky. Dobrý deň, kolegovia. Vítam pána Janelidisa, ktorý je ministrom eh, zahraničných, eh, prvým eh, viceministrom Gruzinska a týždeň po našom hlasovaní vo výbore, pokiaľ ide o odporúčania rade, komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o e, orientálne partnerstvo, pokiaľ ide o summit na rok 2017. Chcem zdôrazniť, že Gruzinsko je našim partnerom a Európska únia vždy hľadá spôsoby, ako rozšíriť svoje vzťahy s Gruzínskom a e, takisto hľadá aj metódy, ako tieto vzťahy posilniť. Nech sa páči, pán minister, dávam vám slovo. Dear Chairman, uh, honorable... Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení hostia, dámy a páni, uh, je to pre mňa veľká česť, že tu môžem byť medzi priateľmi Gruzínska a diskutovať o spoločnej uh, minulosti a budúcnosti. Vážení členovia uh, tohto výboru, som veľmi vďačný za túto dnešnú príležitosť Nedávna správa o východnom partnerstve prijatá silnou väčšinou tohto výboru e, je e, vašim jasným zasadzovaním sa za túto e, časť Európy. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom, spoluspravodajcom správy o východnom partnerstve, o ktorej ste hlasovali minulý týždeň. Vízia a iniciatívy vyjadrené v dokumente, ktorý ste vypracovali a podporili, predstavujú to, čo e, východná časť Európy potrebuje e, dnes a dúfame, že to bude formovať e, aj situáciu v budúcich rokoch. Chcel by som vám zablahoželať k 60. výročiu vzniku Európskej únie. Za toto obdobie ste toho dosiahli veľa, obzvlášť mier a stabilitu pre Európu. E, začalo sa to na západe a úspešne sa to rozšírilo e, do strednej a východnej Európy. Dnes je ťažké e, predstaviť si, že len pred 27 rokmi bolo Nemecko rozdelené. Zjednotené Nemecko a zjednotená Európa ešte stále v našej časti Európy predstavujú pre nás nádej. Uh, Chcel eh, by som pripomenúť, že patríme eh, eh, k krajinám s najväčšou mierou euroentuziasmu. 80 obyvateľov Gruzinska podporuje európsku integráciu. Táto jedinečná dôvera v Európu um, sa posilňovala za posledné dve e, desaťročia. Európa silne podporuje rozvoj eh, Gruzinska, jeho mladých demokratických inštitúcií od polovice 90. rokov. Je, eh, určite nepreženiem, keď poviem, že demokratická transformácia Gruzinska je produktom jeho uh, európskych e, ašpirácií a podpory EÚ. Za posledné roky sme sfinalizovali realizáciu mnohých ambicióznych reforiem v súlade s eh, dohodou po partnerstve. Eh, Podpísali eh, sme dohodu o dohode o voľnom obchode, zrealizovali liberalizáciu víz a podobne. Integračný proces už a teraz prináša naozaj pozitívnu zmenu v mnohých oblastiach e, života v Gruzínsku. Vážení priateľ, európska integrácia nie je len jedným z cieľov zahraničnej politiky, je to aj našou vnútroštátnou e, prioritou. E, dosiahli sme už dohodu z EÚ o novej asociačnej dohode, ktorá je ambicioznejšia než E, e, predtým bola e, vypracovaná v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Máme novú ústavu, ktorá je produktom otvoreného a transparentného procesu otvorených konzultácií s Venáckou komisiou. A ja citujem jej závery. Reformný proces týkajúci sa novej ústavy Eh, uzatvára eh, eh, proces Gruzinska smerom k parlamentnej demokracii a upevňuje ústavný poradok Gruzinska na základe hm, princípov, ako je právny štát, demokracia a základné práva. Gruzinská demokracia je silnejšia, než ako bola v minulosti od e, roku 2012 sme poskočili v medzinárodnom e, rankingu v tejto e, oblasti. A takisto aj pokiaľ ide o ranking nezávislosti súdov, sme otvorenejší, transparentnejší a čistejší než v minulosti E, takisto aj v rankingu e, v e, boji proti korupcii sme zlepšili naše postavenie, používame najlepšie európske postupy. Um, zasadzujeme sa um, silne v tejto oblasti ľudské práva sú východiskom všetkých reforiem, ktoré príjmame. E, odráža sa to v e, celistvej e, ľudskoprávnej stratégii Gruzínska. Snažím sa bojovať proti násiliu voči ženám, proti domácemu násiliu. To, je, to tiež dokumentuje naše úsilie v tejto oblasti. Eh, integrujeme sa s vnútorným eh, trhom EÚ, eh, reformujeme oblasti, príjmame opatrenia napríklad v oblasti metrológie, štandardizácie fitosanitárnych, sanitárnych práv, čo posilňuje neustále naše vzťahy s EÚ, ktorá sa stala najväčším obchodným partnerom pre Gruzínsko aj jeho e, vývoz e, tento stále e, vzrastá. Naša vnútorná ekonomická agenda má za cieľ ešte ďalej posilňovať ekonomický rast. Máme tu dobré výsledky. Posledné hodnotenie EPRD hovorí, že Gruzinsko je vedúcou krajinou Eh, medzi tým, ktorí sa snažia eh, vlastne približiť k západným ekonomikám. Európska investičná eh, banka otvorila svoju kanceláriu v Tbilisi a začína podporovať mnohé projekty v objeme 100 e, e, miliard eur. E, Podporujú sa súkromné investície, rast produktivity, export na konkurencieschopnosť. Správa minulý týždeň víta štruktúrálne reformy, reformné priority, ktoré zvyšujú naše verejné investície, zlepšujú podnikateľské prostredie, reformujú systém vzdelávania E, postup e, e, Gruzínska takisto odrážajú hodnotenia agentúr ako Moody's a spolu s ekonomickou integráciou a, a, takisto sa snažíme aj o sektorálnu integráciu z EÚ, programy ako Creative Europe a Horizon 2020, na nich sa zúčastňujeme, zúčastňujeme sa na Erasmus+, patríme k top desiatim krajinám, a, s pomoci krajín, ktoré spolupracujú v EÚ v tejto oblasti, v oblasti dopravy, e, výskumu, inovácií, e, e, zdravia infraštruktúry spolupracujeme s EÚ. Ehm, prispievame Zrýchlili sme investičné programy do e, cestnej infraštruktúry, zlepšujeme prístup k Čiernemu e, moru. E, sme členmi energetickej komunity, čím prispievame napríklad aj k generickej bezpečnosti EÚ. Gruzinsko ostáva jedným z najsilnejších e, e, spojencov EÚ v našom regióne a kľúčovým bezpečnostným partnerom, e, čo Európska globálna a bezpečnostná stratégia len podporuje. Bojujeme spolu s vami proti organizovanému zločinu, kybernetickým hrozbám, praniu špinových peňazí proti terorizmu a e, podielame sa na spoločných e, operáciách, ako napríklad v Mali či e, Strednej Afrike a tým prispievame k bezpečnosti Európy aj iných častí sveta. Eh, zahájil sa strategický bezpečnostný eh, dialog, kedy sa má diskutovať o spoločných eh, otázkach, ktoré sa týkajú oboch našich strán. Máme tu strategickú dohodu o kooperácii s Europolom, ktorá už začala fungovať a pracujeme v dohode s Eurojustom. Vážení členovia výboru sme naozaj v hm, dobrej forme, ale samozrejme ostáva toho ešte pred nami e, e, veľa. Budeme robiť e, všetko, čo od nás vyžaduje asociačná dohoda. Robíme to pre seba, pre našu budúcnosť. Nie len preto, aby sme vlastne odfajkovali jednotlivé polička. Chceme dosiahnuť maximálnu integráciu z EÚ v šiestich hlavných oblastiach. Poprvé, maximálna aproximácia nášho práva a inštitucionálnych postupov s tými v EÚ o pomocou asociačnej agendy aj nad jej rámec. Po druhé, integrácia so špecializovanými agentúrami EÚ, aby naše agentúry mohli posilniť svoje inštitucionálne kapacity, aby mohli vlastne zdieľať know-how s európskymi kolegami, aby sa e, zabezpečila interoperabilita. Po tretie, treba mm, posilňovať efektivitu participácie e, Gruzinska v programoch EÚ, aby sme mali viditeľnejší prínos pre občanov EÚ, e, pokiaľ ide o integračný proces, aby sme boli e, inkorporovaní do kultúrnej, hospodárskej a ekonomickej oblasti s európskymi partnermi. Po štvrté, chceme po podporovať e, dialog medzi EÚ a Gruzinskom v sektorálnych e, politikách a ich implementácii, čo prinesie nové príležitosti pre sektorálny rozvoj e, Gruzinska v súlade s politikami EÚ. Po piaté, prehlbovanie dialogu v oblasti obrany, čo umožní najvyššiu možnú mieru koordinácie s európskymi eh, štruktúrami v oblasti eh, bezpečnosti a obrany, eh, čo zabezpečí pridržovanie sa našim spoločným cieľom v Európe aj vo svete. Prednedávnom sme zahájili tento dialog a tešíme sa na efektívnu spoluprácu s EÚ v tejto oblasti. Bod číslo 6. Spolu s politickou, spoločenskou a inštitucionálnou integráciou chceme dosiahnuť aj fyzickú integráciu s internou hranicou EÚ, energetika, komunikácie, všetko toto by sme radi prepojili. Je to súčasť našich úsilí prepojiť sa s Európou. Potrebujeme investovať viac, aby sme e, krajiny východného partnerstva prepojili aj cestnou sieťou ten E a ten T, a takisto rozličnými investičnými stratégiami zlepšiť projekty infraštruktúry. To je pre nás zásadne dôležité. Ako e, vidíte, záujmy EÚ a Gruzinska sú synchronizované a spoliehajú sa na spoločne zdieľané hodnoty, ktoré sú zakotvené v základných zmluvách EÚ. Pre nás je to inšpirácia pre hĺbšiu politickú integráciu do EÚ. Potrebujeme e, dynamiku, podnety, aby sme mohli túto víziu dosiahnuť. Snažíme sa zintenzívniť e, prípravy na summit e, východného partnerstva. Témy budú pripravenosť EÚ na ašpirácie Európskej únie a alternatívy pre krajiny východného partnerstva. Nechať dvere otvorené. Po druhé, vývoj nových e, nástrojov finančnej pomoci a poskytnutie globálnej asistencie asociovaným partnerom. Tento nástroj by mal byť špecificky zameraný na implementáciu e DSFT a ekonomickú integráciu východných partnerov. Takisto treba zvýšiť svoju vlastnú mieru zaangažovania sa do integrácie. Čo sa týka fyzických prepojení, trhových príležitostí, obchodných príležitostí, takisto vzdelanie, to je ďalšia oblasť politiky, približovanie sa spoločnosti na základe vzájomnej úcty a hodnot, ktoré nás e, spájajú. Pravdepodobne ste počuli, že sme v si založili ďalšiu európsku školu, ktorá by mala poskytovať kvalitné európske programy zo všetkých šiestich partnerských krajín. A chcem poďakovať e, nášmu pánu, pánu komisárovi Hanovi za túto iniciatívu medzinárodne uznané hranice a záväzky aktívnej úlohy EÚ pri riešení konfliktov môžu byť pre Gruzinsko kľúčové. Ako dobre viete, poslankyni a poslanci Európskeho parlamentu, Gruzinsko je z časti okupované Ruskou federáciou. Južné Osecko a ďalšie oblasti ešte stále sú narušené, čo sa týka sociálnych štruktúr a je to jednoducho nelegálne. Je to krok k nelegálnej anexii týchto území a už teraz sa dejú snahy o zmenu názvov týchto regiónov Gruzinska. Rusko zintenzívnilo svoje, svoju vojenskú prítomnosť na oboch okupovaných územiach e, v Gruzinsku, čo je ohrozenie autonómie Gruzinska a celého regiónu. Nepôjdem do detajlov, ale stačí pripomenúť, že vojenské základne so sofistikovanými vojenskými systémami a tisíckami vojenského personálu vykonávajú neustále vojenské cvičenia a prehliadky zbraní. Berúc do úvahy, že Ruská federácia porušuje medzinárodné zmluvy a bezpečnostné mechanizmy, ako je to napríklad e, porušenie príslušných odstavcov z dohody z augusta. Jedinou zárukou toho, že Rusko by sa správalo inak, je medzinárodný tlak. Tlak na mier a bezpečnosť. Zintenzívnený proces nastolenia tzv. E, bodov prechodu by mal byť takisto pomocou pri riešení situácie ľudí na okupovaných územiach. Na týchto územiach sa konajú nezákonné zatknutia a dokonca únosy miestneho obyvateľstva. Chceme bojovať s diskrimináciou, ktorá bola e, zintenzívnená na oboch okupovaných územiach. Niekoľké prípady, kedy do domov etnických Gruzincov vnikli vojenské zložky a boli tieto domovy zničené pod tzv. ruským investičným programom. Gruzinsko si želá ďalšie kroky k mierovému usporiadaniu situácie a protestuje proti anexii, anektovaniu týchto dvoch regiónov. Proces poskytuje ďalšie reštrikcie práv miestnych obyvateľov. Smeruje to až k etnickým čistkám. Etnickí gruzinci sú nútení zmeniť si svoje priezviská, zmeniť svoju identitu, aby mohlo, mohli byť zachované ich práva, inak im hrozí vyhľadenie. Tento závažný tlak núti mnohých gruzinskov utekať z týchto regiónov. Popierajú sa tu práva na vzdelanie v, na, v natívnom jazyku, utečenci a vysídlenci z okupených území. Už sme e, čelili niekoľkým vlnám etnických čistiek a tisícky ľudí sú na úteku. Je to súčasť ruskej stratégie, pretože chcú vyhľadiť každú stopu gruzinskej identity a južné Osecko a ďalší okupovaný región chcú rusifikovať. Máme tu možnosť, aby sa plne naplnil mandát a chceme poďakovať Európskej únii a všetkým členským štátom EÚ, ktorí poslali monitorov, monitorovacích úradníkov do tejto misie. Chceme žiť v miery, chceme riešiť konflikty mierovou cestou, využívame všetky diplomatické a politické cesty, aby sme vyriešili konflikt medzi Gruzinskom a Ruskom mierovou cestou. Gruzinsko E, naplnilo všetky povinnosti vyplývajúce z zmluvy o tichu zbraní. Sme konštruktívni, sme orientovaní na výsledky, ako sme to povedali aj v Ženeve na medzinárodnej diskusii. Myslím si, že by mohlo nastať zmierovacie konanie medzi vojnou služovanými komunitami. Toto by sa mala dostať aj na európsku agendu, pretože tu ide naozaj o okupáciu a ľudia trpia. Medzinárodná komunita vrátane EÚ by v 2008 vymenovali mediátora, čo vyslalo jasné posolstvo, že politika, ktorá je namierená medzi suverenite a etnickej integrite Gruzinska nebude akceptovaná. Chcem poďakovať že ste sa vysporiadavali s týmito záležitostiami aj vo vašej správe. Rád by som, keby ste pokračovali v tomto smere a podporovali Gruzinsko na ceste k suverenite a vyriešení vojenského konfliktu mierovou cestou. Priatelia, skončím tým, že počiarknem, že krajiny východného partnerstva dosiahli v ostatných rokoch významné výsledky nebolo ľahké dosiahnuť bezvizový styk eh, gruzinských občanov s Európskou úniou, berúc do úvahy migračnú krízu. Poprvý raz mám príležitosť od marca sa prihovoriť tomtu, tomuto výboru a chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť všetkých Gruzincov, Gruzincov za mimoriadnú príležitosť, ktorú toto poskytlo gruzinským študentom, podnikateľom, umelcom aj bežným ľuďom. Chceme vás ubezpečiť, že sme zaangažovali všetky mechanizmy, aby sme mohli odstraniť prípadne nežiaduce vedľajšie dôsledky a aby sme mohli začať readmisný proces. Máme komplexnú informačnú kampaň o svetu, v ktorej vysvetľujeme našim občanom práva a povinnosti v tejto súvislosti. Je veľmi dôležité, že sa stretávame na tomto dôležitom, v tomto dôležitom časovom období a že máme možnosť sa pozhovárať o tom, aké budú budúce kroky v našich progresívnych vzťahoch. Ďakujem, že mám túto možnosť a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem. Pán minister, a teraz otvoríme debatu. Máme málo času, kaž- eh, traja nasledujúci riečníci majú 3,5 minúty. Máme tu pána Mamikinsa, ktorý je spravodajcom za Gruzínsko vo výbore AFET. Budem <clears throat> hovoriť po lotišsky. Minister Kungs. E, vážený pán minister, vítam vás tu vo výbore pre zahraničnú politiku a oceňujem intenzívnu prácu pri implementácii asociačného programu medzi Gruzinskom a EÚ. Som veľmi rád, že tento nový program je ambiciózny a súhlasím s vami, že Gruzinsko je jedným z zriedkavých príkladov vo svete, kedy miestni ľudia, kedy miestni občania silne veria v Európsku úniu a podporujú európske myšlienky, takmer vám až závidíme v tomto zmysle, keď sa pozeráme na Gruzincov. Myslíme si niekedy, že občania Európskej únie sami nepodporujú európske myšlienky v takejto miere ako Gruzinci. Chcel by som vám poďakovať vašej vláde, vášmu premiérovi, za nastolenie sociálnych programov, ktoré ste nedávno rozbehli. Je to veľmi dôležité, ak chcete znížiť nezamestnanosť a zvýšiť blahobyt v krajine. Chcel by som vás poprosiť o odpoveď na otázku. otázku. Aká je vaša úloha v regióne? Ste v popredí regiónu nie len medzi asociovanými krajinami, ale aj medzi proeurópskymi krajinami Južného Kaukazu. Aká je vaša úloha vašej krajiny? A čo by ste chceli dosiahnuť ďalej? Ďakujem a teraz dám slovo pani Lajme Kene, ktorá je spravodkyňou za e, orientálne partnerstvo. Dve a pol minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážny pán minister. Je pre mňa veľkým potešením vidieť vás v našom výbore. Chcela by som v prvom rade uznať a pochváliť do úspechy vašej krajiny na európskej ceste, na ceste k demokratickej transformácii a na ceste k, vašemu, k vášmu členstvu Európskej únii. Je viditeľné, že európska integrácia má priaznivý dopad na politiku v vašej krajine, a to nielen zahraničnú, ale i vnútornú. Dosiahli ste veľa. Veľa práce však ešte treba vykonať. A moja otázka znie, aké sú hlavné výzvy, ktorým čelíte, kým uplatňujete v praxi záväzky z asociačnej dohody a najmä dohodu ECFTR. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Rebeke Harms, ktorá je predsedničkou parlamentného zhromaždenia Euronest. Very good morning also from my... Prajem vám veľmi dobré ráno, vážený pán minister. Ako povedala moja kolegyňa, kým začneme diskutovať o partnerstve a vzťahoch vašich krajín k Európskej únii počas Euronestu, parlamentného zhromaždenia. Neskôr bude ďalší dôležitý summit na jeseň tu v Bruseli. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že Gruzínsko a ďalšie partnerské krajiny EÚ sa rozhodli nie len v prospech asociačnej dohody pre tri krajiny, ale sa teraz súčasňuje, sústredujeme na asociačné dohody. Vaša krajina napreduje, každý to oceňuje. A treba pokračovať v tomto zmysle. Naša práca v tomto zmysle na jeseň je vysvetľovať európskym občanom, že tieto asociačné dohody sú naozaj súčasťou našej bezpečnostnej stratégie. Nejde tu len o niečo, čo je akosi lepší či horší vývoj v našom susedstve, ale asociačná dohoda pri úspešnej implementácii im, úspešnej implementácii asociačných dohôd neprispeje len k stabilite a demokracii v danom regióne, ale presadí aj zásadne dôležité záujmy v oblasti bezpečnosti Európskej únie, stability Európskej únie. To je čosi, čo z môjho hľadiska e, sa nedá dostatočne zdôrazniť. Je zásadne dôležité, že ste spomenuli skutočné problémy, ktorým čelíte v súvislosti s konfliktom s vašim susedom a susedské stratégie tým trpia. Tento zmrazený konflikt nie je až taký zmrazený, ako sa môže javiť a zdá sa, že sa zohrieva neakceptovateľným spôsobom a je veľmi dôležité, aby sme neodvracali zrak a aby sme naozaj trvali na implementácii asociačnej dohody a uľahčili bremeno, ktoré nesiete kvôli okupácii istých území a to sú územia, ktoré sú sedia s krajinami EÚ. Chcela som sa vyjadriť k jednej veci, o, o ktorej sme veľakrát diskutovali aj s vašim veľvyslancom, aj s veľvyslancami susediacich krajín. Ide tu o problematický interný vývoj v Turecku a dopad na krajiny nášho susediace z EÚ. Nechcem teraz zachádzať do podrobností, ale chcem verejne povedať, že Gruzinsko, podobne ako Ukrajina a ďalšie susediace krajiny EÚ, sa dohodli s Európskou úniou, že budú sledovať spoločnú stratégiu, ako odmietnúť to, aby prezident Turecka pokračoval so svojimi vnútornými stratégiami aj mimo Turecka. Ďakujem. Máme dosť e, rečníkov na zozname, dve minúty, pán Štetina. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za slovo. E, pán predsedajúci, dámy a páni, prosím vás, použite slúchadlá. E, vážený pán minister, ďakujeme, že ste nás navštívili. Ďakujem vám za konkrétnu a pozitívnu správu, ktorú ste predniesli. Dôležité je, že ste nás navštívili týždeň pred začiatkom zasadnutia Euronestu v Kieve, ktoré sa uskutoční koncom budúceho týždňa. A v súvislosti s Euronestom mám na vás jednu otázku. Ukrajina a Gruzínsko sú e, veľmi významnými členmi európskeho partnerstva ako môže ovplyvniť vývoj vzťahov medzi Ukrajinou a Gruzínskom súčasná aktivita bývalého prezidenta Sakašviliho v Kieve. Myslím tým na tie posledné aktivity, ktoré sa týkajú udalostí okolo Verchovnej rady. Ako môže táto aktivita pána Sakašviliho E, ovplyvniť vzťahy medzi Gruzinskom a Ukrajinom. Vychádzam z toho, že bývalý prezident Sakašvili sa zaslúžil e, veľmi e, významne o odstránenie a vykorenenie korupcie v Gruzinsku. Je to prezident, ktorý viedol desovietizáciu Gruzinska a jej e, obra a jej e, zmenu v európsku krajinu. A ako vy teda posudzujete tieto jeho aktivity? Pán Sakašvili predsa nie je súkromná osoba, preto sa pýtam. Ďakujem za odpoveď. Eh, Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že vás medzi nami vidím. Rada by som zdôraznila našu silnú podporu e, procesu, e, vašom procesu konsolidácie demokracie, integrácie, e, integrity vašej krajiny. Uvedomujeme si, že zamrazený konflikt naozaj je veľmi dramatický a eh, bolestivý pre, na, pre ľudí žijúcich v tejto oblasti. Je to pre nich okupácia. E, mať zložité susedstvo. Pridávam sa k otázke kolegyne Rebeky Harms eh, týk, e, k tomu, čo sa týka Turecko. Nemali by ste podľahnúť e, tlaku, e, zatvoriť školy a deportovať Turkov, ktorí žijú v e, Gruzínsku na teda, základe žiadosti pána Erdogana. A chcem sa spýtať na jeden e, osobitný príklad, e, prípad, ktorým sa zaoberal tento parlament prednedávnom, prípad Muktaliho, azerbajdžanského novinára, uneseného vo vašej krajine čo nám môžete povedať o vyšetrovaní okolností, za akých tomu došlo? A potom k e, vnútornej situácii spomenuli ste úspešnú e, ústavnú reformu v súlade s Benátskou komisiou. My si to veľmi ceníme, že sa snažíte zohľadniť e, ich obavy, ale váš vlastný prezident stiahol návrh a je hlavne proti myšlienke priamých e, e, volieb, e, prehľad prezidenta. Takže pýtam sa, ako vidíte tento systém propočný volebný systém má byť implementovaný, ale k akému dátumu a potom a k súdnemu systému niektorí ľudia hovoria, že tretia E, tretí e, stupeň e, to reformy neprebehol. Dobre, je tu aj problém s, vraj s kompetenciami sudcu za Gruzinsko v Európskom súdnom dvore, takže čo k tomu môžete povedať? Ďakujem pekne, pán Austrevičius. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán minister v Európskom parlamente. V našom výbore ste vždy vítaným hosťom a ste našim partnerom. V správe, ktorý vypracoval tento výbor o samite teda pre summit o východnom partnerstve v novembri tohto roku. Zdôrazňujeme pod potrebu e, diferencovaného prístupu. Tí, ktorí chcú mať viac, by mali dostať viac. To znamená, že sme za to, aby sme vytvorili e, vnútor, východné partnerstvo plus pre tých, ktorí sú s nami asociovaní v partnerských dohodách a e, pomocou hlboko siahlých obchodných dohôd. Chceme teda vám ponúknuť takýto nástroj, ako by ste si to vedeli predstaviť v praxi z vašej e, perspektívy e, Gorúzinská, e, Moldavská, čo je vlastne v súlade s vašimi potrebami. A a patrí medzi krajiny, ktoré najviac postúpili v oblasti E, východného e, partnerstva, ale e, ako by ste videli podporu kooperácie vo vašej regionálnej oblasti medzi Ukrajinou, Moldavskom, a Gruzinskom, aby to malo aj pozitívny efekt pre ostatné krajiny, ktoré by sa mohli e, neskôr chcieť pridať. A potom, pokiaľ ide o e, nastávajúce komunálne voľby, e, čo môžeme očakávať od Gruzinska? To bude opäť demokratická skúška pre krajinu. Ďakujem, pán Schachhauser. Merci, monsieur. Ďakujem, pán minister. E, vy e, sa, ste angažovaní za Európu a ja som si niekde prečítal, že e, máte taký, takú kamen, také kamenné pozície. Ja som si niekde prečítal, že za 5 rokov Európa nebude e, v procese integrácie, ale dezintegrácie, pretože sa jej nepodarí vyriešiť ekonomické, obranné a bezpečnostné problémy medzi iným. Gruzínsko, ktoré sa nachádza medzi dvoma kultúrami, medzi Ruskom a Európou, e, prijala správne rozhodnutie, keď sa rozhodla pre unilaterálnu víziu voči Európe a o 5 rokov, keď už Európa nebude taká, aká je teraz, vy budete e, v inej pozície, už nebudete e, východným partnerom a váš partner bude naďalej prežívať. A za takýchto okolností e, si myslíte, že vaša E, zahraničná politika je dobrá a ide v záujme vašej krajiny. Ďakujem, pán Korvin Mike. Thank you. Eh, eh, Ďakujem, budem hovoriť po polsky. Ja by som chcel pripomenúť, že v Gruzínsku je problém. To je problém, eh, že sme tam mali takisto autonómnu republiku, ktorá bola zničená nie svojou vládou, alebo vašou vládou, ale vládou pána Sákašviliho. A ja by som chcel vedieť, že pokiaľ ide o Osetinsko a Abcháziu, že teda to sú nezávislé republiky, oni chcú byť nezávislé od Gruzinska a boja sa gruzinských vlád. Bolo by dobré, keby sme si uvedomili, že Adžarsku boli vo vláde skorumpované osoby, ale takisto sa hovorilo, že aj Gruzinsko bolo riadené skorumpovanými osobami, ktoré boli blízke Sakašfilimu. To je, myslíte si, že vaša administratíva chce naďalej bojovať proti E, korupcii. Ja si myslím, že pán Sakašvili v tomto smeru robil veľa veľmi dobrého pre Gruzinsko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a vítam vás, e, pán minister, aj ja v našom výbore. Myslím, že spoločne budeme musieť e, sklamať všetkých, ktorí stavajú na dezintegrácii Európskej únie a chcú posilňovať stranu Ruska. Neúspejú vy budete musieť urobiť strategickú voľbu na vašej ceste smerom e, e, k Európe. E, vítam orientáciu vašej krajiny vo všeobecnosti. Väčšinu vecí, ktoré som chcel povedať, už spomenuli kolegovia predo mnou. Chcem to teda spýtať špecificky na implementáciu dohody z EÚ. Čo e, vidíte ako väčšiu časkosť? Administratívne riešenie týchto otázok, alebo sú tam politické prekážky z akejkoľvek strany, ktoré by e, implementáciu mohli e, stiažiť, aj áno, v akých oblastiach? Ústava už bola spomenutá, chcel by som E, sa vás pýtať na jednu vec. V volebnom e, zákone e, ste vraj napokon neprijali pôvodný plán bonusov pre najväčšie strany. Ja toto riešenie vítam. Nebol by to dobrý nápad a upustili od toho aj ostatné krajiny, ktoré takýto systém mali. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, eh, zaznela to aj otázka eh, spojená s Tureckom. Je to eh, jeden z vašich susedov a, a to sused, ktorý vás prepája s ostatnými európskymi krajinami smerom na juh. Neobávate sa vývoja e, v krajine, ktorá krajinu e, stále viac vzdialuje od Európy. My e, máme veľké obavy hľadom vnútornej situácii v krajine. Neovplyvňuje to aj vaše vnútorné vzťahy navzájom? Pán Galer, ďakujem pekne, slova pán Frunzulíka. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, ďakujem vašu prezentáciu. Chcel by som sa spýtať, aké sú vzťahy s e, Ruskom a rokujete s ním. Ako e, by ste povedali na otázku e, súvisiacu s hybridnou vojnou Ruska proti Gruzínsku v roku 2000 E, to bolo poprvýkrát, e, čo Rusko použilo prostriedky e, kybernetickej vojny proti gruzinským silám. A tiež, aká je situácia utečencov, pretože ešte stále veľký počet Gruzínčanov sa nemôže vrátiť do svojich domov v, Jusko, v Južnom Osecku. Eh, nadnášate túto tému v medzinárodných organizáciách, nie len teda pokiaľ ide o EÚ, ale OSN, eh, OEC, Rada Európy a tak ďalej. A napokon, mm, dámy a páni, pre mňa je dosť ťažké pochopiť, a eh, preto ma zaujíma vaše stanovisko, pán minister, EU e a ostatné e, medzinárodné organizácie v, počas vojny 2008 nereagovali tak, ako reagovali po e, ruskej agresii vo východnej Ukrajine. Nebolo to rovnaké. Aký je váš pohľad na túto vec? A napokon, a toto je môj osobný názor, Gruzinsko musí byť akceptované ako člen Európskej únie čo najrychlejšie hneď ako sa splňa e, potrebné povinnosti. E, k cyperskému modelu Cyper bol, e, Cyprus bol akceptovaný ako člen EÚ, pričom sever Cypru je stále kupovaný Tureckom. Toto by sa malo udiať aj v prípade Gruzinskej republiky tak by Európska únia e, e, vlastne e, vyslala silný signál, že akceptuje Gruzinsko s jeho normálnymi hranicami. Sledná vystupujúca pani Mali. And, uh... Ďakujem, ďakujem. Yeah, uh, this morning. Ďakujem, pán minister, že ste dnes ráno prišli. Chceme osláviť výdobytky to, čo sa dosiahlo, úspechy. Vaša prítomnosť je naozaj vítaná a to, čo ste nám povedali, DCFTR, DCFTA a všetky ostatné e, dobré veci, ktoré získali Gruzinci z asociačnej dohody. Veľmi radi to počujeme, že je tu že sú tu takéto benefity a že to jasne hovoríte a ďakujete Európskej únii. Vy ste sa zamerali na benefity pre občanov, pre ľudí. Gruzinska. vláda, ako ste povedali, odfajkováva polička, ale myslím si, že to, že ste hovorili o občanoch, ukazuje, že naozaj je, je to naozaj demonstrácia podpory. Mnohí predrečníci sa vyjadrili aj o podpore, ktorú ste získali z Európskeho parlamentu. Videli ste to v uznesení, prejavilo sa to ďalšími spôsobmi, aj vzťahmi medzi nami a Gruzinskom. A takisto tu ide o našu podporu vašej teritoriálnej integrite, takže skutočne si buďte istí našou podporou. Celkom správne ste vo vašich poznámkach urobili zoznam vecí, ktoré mienite rozvíjať v budúcnosti. Bolo by nám nápomocné, keby ste mohli z tohto zoznamu e, vybrať priority. Ten summit, ktorý bude tu v Bruseli, čo si myslíte, že by naozaj mala byť tá kľúčová rozpráva, kľúčové kroky pre Gruzinsko v nasledujúcom období? Nech sa páči, pán minister, dávam vám 10 minút na to, aby ste odpovedali na otázky. Veľmi pekne vám ďakujem za veľký záujem o Gruzinsko, za záujem počas tohto zasadnutia a za zaujímavé otázky, ktoré ukazujú opäť a opäť vašu zaangažovanosť vo veci Gruzinska, vo veci vzťahov medzi Európskou úniou a Gruzinskom. Veľmi to oceňujeme. Ďakujeme vám za to a ja vám za to ďakujem. Mnohé dôležité otázky sa nedajú zodpovedať za 10 minút, hoci sa pokúsim odpovedať stručne na všetky. Úloha Gruzinska v regióne. Gruzin, Gruzinsko chce poskytovať mier, stabilitu a bezpečnosť pre svoj región. Toto je politika, ktorú sledujeme. Takto mienime naše vzťahy s krajinami v regióne ďalej riadiť. Toto je v pozadí všetkých našich reforiem a všetkých aktivít v Gruzinsku. Máme veľký záujem o to, aby sme presadzovali záujmy našich európskych partnerov v súvislosti s európskou bezpečnosťou. Chceme byť súčasťou európskej bezpečnostnej architektúry a európskeho hospodárskeho, európskych hospodárskych príležitostí. Pracujeme na ďalšie, ďalšom rozvoji vzťahov nielen s Európskou úniou, ale veríme aj v silnú spoluprácu s krajinami Strednej Ázie, krajinami na ďalekom východe v Ázii. Veríme, že Gruzinsko je spolahlivým partnerom Európskej únie a môže byť dôležitým centrom pre obchodovanie medzi Európskou úniou a Áziou. Tá otázka, ktorá súvisela s Tureckom, tu rezonovala, zaznela niekoľkokrát. Turecko má strategickú dôležitosť pre Európsku úniu, sú rozbehnuté projekty ako napríklad e, železnica do Tbilisi, ktorá bude inaugurovaná 30. augusta. A táto železnica sa budovala mnohé roky, prispel Azerbajdžan, Turecko, Gruzinsko a je to prepojenie medzi Áziou a Európou. Turecko a Gruzinsko pracujú na takých strategických projektoch, ako je dodávka energií, napríklad plynu do Európu, z Kaspického mora, zdroje energií do Európskej únie, už sú existujúce ropovody a plynovody a ďalšie sa budujú, plánujú Takže dôležité strategické projekty, ktoré nám, nás prepájajú a takisto veľmi dobré susedské vzťahy sú tohto súčasťou. Zaujíma nás úspech spomenutého projektu, teda spolupráce. Veľmi dúfame, že niektoré postupy, ktoré sú dnes kontroverzné medzi Európskou úniou a Tureckom. Záležitosti, ktoré ovplyvňujú región. Dúfame, že sa tieto vyriešia a že budeme ďalej pracovať v súčinnosti, rozvíjať silné stránky euroatlantickej komunity, pracovať smerom k európskej bezpečnosti a spolupracovať s partnermi vo všetkých smeroch. Veľmi nás zaujíma práca nielen e, v krajinách, ktoré som vymenoval, ale budujeme veľmi silné prepojenia s asociovanými krajinami. Spomenulo sa tu Moldavsko, Ukrajina. To, čo by malo byť spoluprácou, to, čo by mala urobiť Európska únia, aby posilnila reformné procesy v týchto krajinách a aby sa posilnila spolupráca medzi týmito krajinami. Máme hlboký a aktívny dialog s Ukrajinou aj s Moldavskom. Obe sú asociovanými krajinami a hľadáme spolu príležitosti nové kroky smerom k integrácii a pokúšame sa využiť všetky benefity asociačnej dohody, aby bolo možné urobiť progresívne kroky v našich vzťahoch s EÚ. Budeme radi, keď sa presadí úspech asociovaných krajín a zaujíma nás úspech všetkých krajín východného partnerstva. Chceme projekt Európskeho partnerstva zachovať jeho dôležitosť, chceme ho zachovať pre všetkých členov partnerstva. A myslím, že takýto duch tu panuje a bude panovať aj počas samitu. Samozrejme, že tu je rozdiel v miere priblíženie sa asociácii, v miere ambícií, ale dôležité je, že je tu jednota v hlavných zásadách, v hlavných princípoch východného partnerstva a že pokračujeme pri e, smere, smerovaní k budúcnosti spoločnej, rozvíjaní našich projektov, a zároveň máme bilaterálne kontakty s krajinami východného partnerstva. Gruzínsko bude pokračovať v spolupráci aj v bilaterálnom formáte s EÚ prostredníctvom asociačnej dohody a bude robiť kroky vpred. Zároveň treba dodať, odpoveď na nasledujúcu otázku. Aké sú hlavné priority? Máme ich šesť našom bilaterálnom integračnom procese z EÚ, sme ich identifikovali 6, ak budeme hovoriť o jednej hlavnej priorite, je to, sú to politické signály. Politická podpora, ktorá musí pokračovať, čo sa týka európskej voľby Gruzínska, európskych aspirácií Gruzínska. Budeme to jasne hovoriť bude to pre nás hnacím motorom pre úspechy v budúcnosti. Interné témy, ale radšej ešte ukončím tému susedstva. Vzťahy medzi Ukrajinou a Gruzinskom. Padla tu taká otázka. Máme veľmi silné zväzky s Ukrajinou. Tento rok bude veľmi aktívny, čo sa týka aktívnych krokov. Budeme mať návštevu nášho premiéra na Ukrajine. Ukrajinský premiér navštívil Gruzinsko. Všetky tieto kroky a vzťahy sú medzi krajinami, nie medzi osobami. A dúfame, že nikto nebude vytvárať prekážky vzťahom týchto krajín. Čo sa týka tých vnútorných záležitostí Gruzinska. V prvom rade ústava. Určite máme progresívny dokument, to potvrdila aj Benátska komisia. Progresívny v zmysle toho, že poskytuje nové sociálne, občianské a environmentálne práva a mediálne slobody, nezávislosť justície. A poprvý raz, ako som povedal, v histórii Gruzinska je tu euro, euroatlantická trajektória. Takže tento dôležitý dokument vytvára základ pre európske Gruzinsko. Veríme, že v nasledujúcich rokoch to bude viditeľné aj interne, aj externe. Sú to zmeny, ktoré zabezpečia politickú pluralitu a viac príležitostí pre opozíciu. Zrušenie bonusových systémov to bol ďalší ústupok, ktorú, ktorý urobila vládnúca strana Ďalšia požiadavka bola mať ďalšie prezidentské voľby priamým hlasovaním. Takže zmena nového volebného systému, prezidentského volebného systému aj volebného parlamentného systému. Vypracujeme tu to spolu a bude sa to konať v roku 2024. Bude to veľký výdobytok pre našu krajinu. Čo sa týka ďalších volieb, sme teraz pred voľbami. 21. oktobra budeme mať voľby do miestnych orgánov. V teréne sú monitorujúci úradníci z OECD a ďalších orgánov a inštitúcií. A všetko ukazuje na to, že budú naozaj slobodné volebné procesy a som si istý, že to bude prínos k demokracii. Gruzinsko chce zabezpečiť práva a príležitosti pre všetkých našich občanov Európske Gruzínsko riadiace sa európskymi štandardmi a zaintegrované do Európskej únie je pre nás cieľ, je to spôsob, ako zjednotiť abcházských a oseckých občanov do našej komunity. A v takomto prostredí pre osoch všetkých občanov by sme chceli žiť. Robíme maximum preto, aby tieto benefity demokratického a hospodárskeho vývoja, benefity európskej agendy boli na osoch všetkým občanom Gruzínska, vrátane tých, ktorí žijú v, na okupovaných územiach. Problém HDP e a okupovaných území. Prijali sme naozaj razantné uznesenia a rozhodnutia. OSN, Rada OSN pre ľudské práva prijala takéto uznesenia po prvý raz tento rok v marci. Sa tam hovorilo o potrebe, aby vysoký komisár pre ľudské práva posúdil situáciu na okupovaných územiach Gruzinska. Žiaľ, zatiaľ nebolo mu poskytnutý vstup, ale podporujeme európske krajiny v tomto uznesení a tešíme sa na pokračujúcu prácu s vašou podporou, aby bolo možné tieto medzinárodné nástroje uplatniť v praxi a pre dobrý výsledok. IDP badáme tú silnú podporu, silnejšiu než v predchádzajúcich rokoch. A čo sa týka Rady Európy, táto vypracováva pravidelné správy pre generálneho tajomníka a padajú tu rozhodnutia, ktoré potom prijímajú e, štátni tajomníci, zástupcovia ministrov. Všade sa hovorí o porušeniach zákona z ruskej strany a tom, že chcú získať kontrolu na okupovaných územiach Hovorí sa to, to, tam o záväzkoch, ktoré treba naplniť. Toto všetko však nestačí. Pracujeme nielen prostredníctvom týchto medzinárodných organizácií, ale aj formátom e, diskusí v Ženeve. Dúfame, že silný signál vyšle podpora jednotlivých členských štátov EÚ a celej Európskej únie, že sa jasne pomenujú veci a presídlenci interní presiedlenci sa budú môcť vrátiť do svojich domovov a Gruzinsko bude uznané vo svojich hraniciach, ktoré uznáva medzinárodná komunita. Je mi ľúto, že som nemohol odpovedať na ďalšie otázky, pretože sme nemali dosť času, ale tento dialog môže pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem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

So, ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení kolegovia, prechádzame k ďalšiemu bodu programu, bod číslo 5. Prosím, pokračujte o vašich konverzáciách mimo e, našej sály. Máme čas iba do 11 eh, na tento bod, takže snažme sa byť čo najefektívnejší. Na programe je výročnosť správa implementácii spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ide o druhú výmenu názorov, o, o eh, mojej eh, správe. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k textu, obzvlášť teda tieňovým spravodajcom jednotlivých politických skupín. Za nami je veľmi zaujímavé e, stretnutie, na ktorom sme sa dohodli na 24 kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Na požiadanie niektorých kolegov som sa rozhodol predostrieť no, niektoré nové e, predostreté návrhy, aj teda e, z spoločnej e, e, bezpečnostnej obranej politiky, pretože mnohí z vás trvali na tom, aby sme vyslali silné posolstvo aj v tejto oblasti. A tiež zohľadňujem vývoj na Blízkom východe v Iráne. A tiež je tu odsek o rozpočte a vychádzame pritom zo stanoviska z rozpočtového výboru. Dúfam, že na základe týchto doplnení ten e, text bude celistvý, e, bude e, teraz budzovať mnohé aspekty. Chcem pripomenúť vám všetkým, že tuto ide o správu SDP, aj o odlišné regionálne správy, ktoré sú pred nami. Preto môjim cieľom nebolo ani tak sústrediť sa na jednotlivé krajiny a regióny alebo kontinenty, Nechcel som byť ani e, príliš deskriptívny a encyklopedicky popisovať stav, ale e, chcel som e, skôr vytvoriť strategickú správu o našej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. A teraz už vám chcem poďakovať za pozornosť a udeliť už slovo jednotným rečníkom, pán, e, pani Pirie prvou dnes. Ďakujem veľmi pekne. Ja dnes knutá e, zastupujem, pretože sa nemôže zúčastniť osobne tohto zasadnutia v jeho mene a v mene skupiny SND. E chce pán Fleckenstein odkázať, že ste mali naozaj veľmi plodné zasadnutie tenových spravodajcov. Tých 24 kompromisov je veľmi dobrých a silných a pomôžu predstaviť veľmi dobrý text na túto tému. Tiež podporujeme prístup nesústrediť sa tak veľmi na jednotlivé krajiny aby z toho vyšiel vyvážený e, e, dokument. A pán Fleckenstein tiež ďakuje vám aj ostatným tieňom spravodajcom za dobrú e, kooperatívnu prácu. Ďakujem veľmi pekne, Katy Piri, za vaše milé slova. A slovo má teraz pán Pajt, ktorý nahrádza Hansa van Dahna. Ďakujem pekne v mene skupiny e, ALDE. Chcem e, sa tiež poďakovať za tento silný a jasný text, ktorý jasne podporujeme. Mnoho problematických e, tém sa v tomto dokumente popisuje, napríklad nešťastný prípad násilných e, e, aktivít Ruska na Ukrajine, boj proti terorizmu, terorizmu migrácia a tak ďalej. Tiež ma teší, že niektoré dôležité témy e, sa špecificky riešia, napríklad potreba väčšej obrannej spolupráce v EÚ, musíme ju posilniť, spoluprácu v oblasti obrany a ďalšia čoraz dôležitejšia vec e, to je zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To by sa tiež malo stať viac e, súčasťou e, našich vonkajších a zahraničných krokov. Takže ešte raz ďakujem, pán spravodajca, ďakujem tieňovým spravodajcom. Takže my podporujeme tento text. Ďakujem, pán Paet. A teraz za QNGL pani Lusing. Ďakujem pekne. Aj keď prístup e, spravodajcu bol e, byť e, veľmi praktický, prakticky pristupovať k tejto téme a, a spomenúť aj bezpečnostnú obradnú e, politiku. Predsa len to vnímame ako veľmi problematické že žiadnym e, spôsobom sa nezohľadňuje okolnosť, že napokon väčšina e, príčin konfliktov sú sociálnej povahy a sú výsledkom e, environmentálnych problémov, klimatických zmien a podobne. Správa však sugerováva, že tieto problémy sa dajú riešiť vojenským spôsobom. E, z našich kompromisných pozmeňovacích návrhov e, žiadne neboli e, prevzaté do kompromisných pozmeňovacích návrhov. Napriek tomu z nášho pohľadu sú tu dobré prístupy. V návrhu správe obzvlášť podporujeme kompromisy 8 a 17. Nebudem teraz popisovať ich obsah. V mnohých ďalších kompromisoch naše zásadné pozície e, nie sú kompatibilné, súhľadné, preto ich nepodporujeme. Týka sa to aj kompromisov, ktoré e, pravicu fašistické e, strany podporujú, zohľadňujú. Žiaľ, nebolo možné toto zmeniť opäť e, predložíme menšinovú správu. Ďakujem pekne, pani Luzing. Ono to sa ako e, výsledok aj dalo očakávať v poriadku. E, pán Schaffhauser, nech sa páči. A ah, on peut, on peut mon nom. Hmm, môžete moje meno vysloviť aj po nemecky, lebo je švajčiarsko-nemeckého pôvodu. Áno, pán predseda, my tento text samozrejme nepodporujeme, avšak e, ospravedlňujem sa za také malé intermedzo, pokiaľ ide o Francúzsko a nemeckú debatu. Ak E, sa pozrieme na našu, pred, na predsedničku, ktorá by ho podporila, lebo je tam téma európskej suverenity, ktorú ja, ktorá nepodporujem, takisto je tam formálne vzdanie sa národných perspektív. Treba byť koherentný a to znamená, že je potrebné, aby sme mali skutočný e, rozpočet pre zónu euro, skutočný európsky rozpočet e, pre do, s ktorým zatiaľ Nemecko nesúhlasí. A teda musíme vedieť, čo chceme. Alebo, tak ako my, e, v rámci národnej perspektívy odmietneme európsku perspektívu, alebo v rámci vašej európskej logiky môžeme pokračovať, ale tam treba potom uznať, že je potrebné mať európsky rozpočet. Nemôže na, jedme, na jednej strane hovoriť sme Európania a na druhej strane odmietať európsky rozpočet. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán Schaffhauser. Sú nejaké ďalšie komentáre? EKR, zelený e, FDD? Nie. Nie je tomu tak. V tom prípade by som chcel ešte odkázať na časový harmonogram. 6. novembra sa bude hlasovať na AFETE na plene v decembri o tejto správe. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Tým môžeme prejsť už eh, k bodu eh, číslo 6 eh, s hodinovým predstihom odporúčania Rade, komisii a SVČ k Hongkongu 20 rokov po odovzdaní Slovo eh, teraz eh, predsedanie preberie pán Kolso, nech sa páči. Teraz otvoríme bod 6, to je rozpráva o odporúčaní Rade a komisii, ako aj službe vonkajšej činnosti, ako si pripomenúť 20. výročie prevzatia Hongkongu. Hongkong bol tým jedným z najdôležitejších obchodných a finančných centier sveta. Obyvatelia majú vysokú životnú úroveň. Teraz dám slovo e, spravodajcovi Alanovi Smithovi, ktorý pred troma týždňami predložil svoje odporúčania k tejto, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy k správe. Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručný a e, toto odporúčenie, e, po, buď, ako som povedal, predstavím ho stručne a chcem sa poďakovať Pavlovi, sekretariátu a ďalším zamestnancom, ktorí ma v tejto práci podporili, ako, ale podporili ma aj v kontakte s e, predstaviteľmi Hongkongu a Číny v Bruseli. Myslím si, že všetci, s ktorými som bol v kontakte, boli otvorení a naša spolupráca bola kvalitná. To je veľmi dôležité pre našu prácu aj pre naše kontakty a síce teda maximalizovať tieto vzťahy, pretože aj také zhodnotenie je skutočne dôležité na to, aby sme mohli naďalej rozvíjať kvalitné vzťahy s týmto našim významným obchodným partnerom bez toho, aby sme boli nejakí kritickí, pretože e, od nich sa môžeme veľa naučiť, najmä pokiaľ ide o odpad, veternú energiu a jej využívanie. Tu sú veľké priestory pre spoluprácu a takisto E, sa môžeme poučiť z toho, ako môžu existovať dva systémy, ako napríklad súdne v jednej krajine. A ja dúfam, že pokiaľ ide o tento text správy, takže ma kolegovia e, široko podporia. To je všetko z mojej strany. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom. Nech sa páči, pani Švica. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za návrh tohto textu správy a chcela by som sa poďakovať aj všetkým spolupracovníkom za to, že umožnili e, podmienky pre vypracovanie tejto správy. Ja som tieňová spravodajkyňa. Viete, že tu máme lehotu do 24. októbra na predkladanie pozmenujúcich návrhov. A my sa túto správu ich prostredníctvom pokúsime vylepšiť. Hongkong je dôležitým obchodným partnerom EÚ a nám naozaj leží na srdci situácia s demokraciou v tejto krajine, ako aj situácia jedna krajina, dva rôzne systémy. Túto situáciu musíme brať do úvahy. Hongkong sa teda nachádza medzi 15 krajinami, e, ktoré majú veľmi úzke obchodné e, vzťahy s Európskou úniou. EÚ a Hongkong zvýšili spoluprácu aj v oblasti vyššieho vzdelávania, a to prostredníctvom programu Erasmus+, a ďalších programov, ktoré podporujú mobilitu. Takisto spolupracuje s najrozličnejšími európskymi univerzitami a ja za seba môžem povedať, že sa teším keď budeme mať túto správu rozšírenú prostredníctvom pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že k tomu prispejeme. A teraz pán Lajne, nech sa páči. Äh, Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem ospravedlniť za nášho správodajca pána Pikulu, lebo predseda, on je vlastne predsedom delegácie do Číny a ja teda sa tu zúčastňujem, pretože ma to naozaj zaujíma. Ďakujem za správu, je to naozaj veľmi dobrý prehľad situácie, aká je v Hongkongu po 20 rokoch od prevzatia e, mesta Čínov. My sme v posledných rokoch Hongkongu e, príliš veľa pozornosti nevenovali. Mali sme tu dve uznesenia k kupcom, ktorí zmizli, ale všeobecnej situácii v meste sme sa prakticky nevenovali. A preto by som teraz e, vyjadril e, svoj záujem zaoberať sa týmto dôležitým mestom. Ako vieme, je to vlastne oblasť dvoch systémov, e, ktorý bol na 50 rokov garantovaný. 20 rokov už uplynulo, čaká nás ešte 30 rokov. A už teraz mám k tomu niekoľko postrehov, teda konkrétne k tomuto štatútu mesta. E, už bolo viacero pekingských e, intervencií do e, E, demokracie a do demokratických hnutí. E, v Hongkongu veľa novinárov už nepíše to, čo by chceli písať, ale tu je vlastne tá situácia taká vlastne protirečivá e, vzhľadom na tie sľuby, ktoré odzneli, že Hongkong zostane demokratickým mestom s nezávislým súdnictvom, médiami, a základnými právami svojich občanov. Samozrejme, e, že sú tu skupiny, ktoré chcú vlastne e, nezávislosť. E, my sme samozrejme boli vždy za politiku jednej Číny, ale myslíme si, že naše pripomienky pôjdu týmto smerom. Pán spravodajca tiež uvažoval o tých problémoch veľkomesta. Hongkong je mnohomiliónové mesto a sú tam všetky problémy veľkomiest od zásobovania po odpadové hospodárstvo, migráciu, imigráciu. A na, na to musíme prihliadať, keď sa zaoberáme Hongkongom. Ja si myslím, že Európska únia e, toho naozaj robí veľmi veľa s tými veľkými obchodnými e, centrami a správa je ďalšou etapou spolupráce Európskej únie s Hongkongom. Ja sa teším na prácu na tejto správe. A teraz pán Welder, nech sa páči. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Ja som si s potešením vypočul kolegu Smisa a prečítal som si jeho správu. Samozrejme tiež ma zaujala správa o potlačení slobody tlače v lete v Hongkongu, kde išlo o identitu Hongkongčanov a ich prepojenie s Čínskou republikou. Po prečítaní tejto správy musím povedať, že naozaj podávate veľmi presný a komplexný obraz o tejto situácii a za to si zaslúžite poklonu. Ak môžem ešte jednu pripomienku, tak pri tomto doporúčení tam vlastne nechýba kritika, ale iba v prvej časti hovoríte o tom, že princíp jednej krajiny a dvoch systémov je rešpektovaný, ale pán kolega Leinen, a vy to máte aj vo svojej správe, to, čo, ide, to, čo sa deje s tými e, zmiznutými knihkupcami, to teraz vlastne vychýli celú tú rovnováhu a teda myslím, že tie veci nie sú celkom vyvážené v tejto oblasti, ale výšok správy je dobrý, lebo je tam opísané, čo sa tam deje. Fakty sú správne, ale ten e, všeobecný rámec by som rád upravil a ja sa v tejto chvíli teším na budúcu spoluprácu a verím, že bude úspešná. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, súhlasím s kolegami, že je to naozaj veľmi dobre pripravený silný text. Vieme, že Hongkong sa vyvinul do otvorenej dynamickej spoločnosti a treba rešpektovať systém, ktorý sa dosiahol. Jeden systém v krajine a treba sa však vysporiadať s tým, že opozícia v krajine je prenasledovaná. Podporujú, tí, čo podporujú demokraciu, čelia citlivým témam politiky, napríklad nie všetky knihy môžu vychádzať, je tu istý spôsob represálií a to nemôžeme prijať. Korejský, korejský poloostrov je teraz pod napätím a ide tu aj o pranie špinavých peňazí v Hongkongu, čo je porušovanie uznesenia OSN. A takisto to môže prispievať e, Severnej Koreji, pomáhať Severnej Koreji. Ďakujeme vám. Teraz dostáva slovo pán Smith, spravodajca. Ďakujem, kolegovia. Myslím si, že máme spoločnú pôdu, spoločného menovateľa. Diplomatické úsilia sú charakterizované tým, že vzniká konsenzus a potom sa koná vedno, ekonomická spolupráca a ďalšie kroky. 20. výročie je veľmi dobrým prostriedkom, aby sme si urobili inventúru toho, čo sa stalo a posilnili nezávislosť médií, nezávislosť justície. Máme tu Joe Linen to povedal veľmi jasne, že niektorí v Hongkongu si želajú úplnú nezávislosť pre Hongkong, ale my si uvedomujeme, že realitou pre Hongkong zatiaľ takéto niečo byť nemôže. Možno, že to je záležitosť vnútornej rozpravy v Hongkongu, ale je to realita, ktorú si treba uvedomiť, že to teraz vyzerá, ako to vyzerá. Som rád, že máme silne formulované texty, razantne formulovaný text, ale samozrejme, ak chcete ho ešte urobiť razantnejším, pozmeňujúcimi návrhmi, nech sa páči. Čo sa týka prania špinavých peňazí, Tajvan e, a ďalšie záležitosti. Hongkong nežije v izolácii. Treba to všetko preskúmať a pranie špinavých peňazí naozaj je hlavným problémom pred rokmi som tam bol a už vtedy to vyskakovalo do popredia. Samozrejme, že odvtedy sme e, napredovali, ale budem rád, keď si prezriem vaše pozmienice návrhy a nájdeme maximálny konsenzus. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Smith. Predkladanie pozmeňujúcich návrhov 24. oktobra, to je budúci útorok. Budeme mať e, druhú rozpravu v AFETE 20. novembra. A to je koniec tohto bodu. Náš ďalší bod bude spolu s výborom pre rozvoj. Do 11. bude prestávka na kávu. To je 10 minút.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 Kolegovia, posledný bod dnes. Budem hovoriť po španielsky. Teraz máme bod o situácii v Stredoafrickej republike. E, tento bod organizujeme spolu s Vývojom pre rozvoj. E, vítame našich spravodajcov, ako aj zástupcov z rady pani Kar pána Ver, eh, Vervekeho, pani Karlu Montezi, riaditeľku pre západnú a strednú Afriku a pani Susan Malaun, ktorá je zástupkyňou e, e, juhozápadnej Afriky, ako aj Náďu Noky, ktor, e, Ro, Rochdy, ktorá je zástupkyňou osobitného vyslanca pre viacrozmernú integrovanú stabilizačnú misiu OSN v Stredoafrickej republike. E, E, táto výmena názorov bude prebiehať vo dvoch častiach. Najskôr sa vyjadria zástupcovia EÚ e, a potom bude prvý okruh otázok a odpovedí, kde si vypočujeme e, špeciálneho vyslanca. Minulý rok v septembri válne zhromaždenie OSN a prezident Stredoafrickej republiky zdôraznili dôležité výzvy, ktoré stoja pred krajinou. Bohužiaľ, v 2017 roku sa e, situácia v krajine veľmi zhoršila, narastla, narastla miera násilia zo strany ozbrojených skupín, ktoré spôsobujú utrpenie a civilné obeď, obete. Krajina po, potrebuje pomoc e, zo zahraničia a preto je veľmi vhodné, že dnes budeme diskutovať o situácii v tejto krajine zo všetkých e, hľadisk. Politická, bezpečnostná, rozvojová situácia. Skôr ako dám slovo rečníkom, dávam slovo podpredsedovi výboru DV. Nech sa páči. Eh, eh, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem komisii a ďakujem ESVČ. Eh, to brief members. Um, som veľmi rád, že si môžeme vymieňať eh, teraz eh, spoločne s Výborom pre rozvoj eh, a FETom názory o súčasnej situácii v Stredoafrickej republike. Dôležité, aby sme len nehovorili o tejto krajine, ale aby sme poskytli aj nejaké odpovede, čo môžeme robiť, pokiaľ ide o budúcnosť. Do roku 2014 <clears throat> Stredoafrická republika bola e, vnímaná ako taká e, sirota dostala veľmi e, malú podporu zo strany medzinárodnej darcovskej komunity, pričom jej populácia patrí k najchudobnejším v dôvode konfliktov, kolonializmu, vojenských pučov, násiliu, a nezodpovednému e, prístupu štátnych inštitúcií. Od e, kedy vypukla kríza v roku 2013, viedlo to k pres, presídleniu takmer miliónu stredoafričanov, to znamená približne 20 populácie v roku 2014 po kríze v roku 2014 medzinárodné spoločenstvo a obzvlášť EÚ e, sa začali zasadzovať za podporu mieru a rozvoja. V júli 2014 EÚ a tri členské štáty Francúzsko, Nemecko a Holandsko spoločne vytvorili e, trestový fond Beku e, so 64 miliónmi e, eur na e, úvod. Tie boli zvýšené na 230 miliónov a 110 miliónov tam ostáva. E, žiaľ, mainstreamové médiá veľmi nepopisujú aktuálnu situáciu v Stredoafrickej republike, ale javí sa, že situácia sa od prvej medzinárodnej iniciatívy veľmi nezlepšila. Sú tu určité dobré správy. V júli eh, vďaka Africkej eh, unii eh, bola vytvorená nová cestná mapa mier a zmier, ale naďalej tu pretrváva násilie, je to alarmujúce sú porušované ľudské práva, humanitárna bezpečnostná situácia je alarmujúca. Ako sa spomína v nedávnej, nedávnej správe Medzinárodnej krizovej skupine a Human Rights Watch, e, vraždia sa civilisti, ako zbraň sa používa znásilňovanie, dokonca aj voči deťom, e, nútené presídlovania e, všetko hrozí, že sa vymkne spod kontroly. V júni poprvýkrát po dvoch rokoch počet vnútorne presídlených prekonal pol milióna a takmer rovnaký počet ľudí žije ako utečenci v susedných krajinách. My všetci vieme, že situácia sa e, zhoršuje, pred nami je mnoho víziev a dnes by sme sa chceli snažiť e, nájsť odpovede na určité veľmi dôležité otázky. Poprvé, ako transformovať e, tento štát v štruktúru v Strednej Afrike, ktorá by vlastne pôsobila ochranne bezpečne. Po druhé, ako e, e, zmeniť situáciu vlastne ekonomiky tejto krajiny, konflikt by mal vlastne nahradiť čo z mieru. A potom tretia otázka, ako násilie vlastne potlačiť a odzbrojiť milície E, skoncovať s bezpravím a posilniť zmier. Štvrtá otázka. Ako zabezpečiť, aby najnaliehavejšie humanitárne potreby boli naplnené a napokon pokiaľ ide o susedov a organizácií ako OSN a EÚ, akú úlohu môžu títo zohrávať nad rámec toho, čo už bolo urobeného doteraz. Ehm, takže to sú tie najdôležitejšie otázky. Ehm, slovo teraz ehm, dostane Cohen Vervake, výkonný riaditeľ pre Afriku, VSVČ, aby nám sa snažil poskytnúť určité odpovede. Ďakujem veľmi pekne. prvom rade za to, že e, ste si vymedzili čas na diskusiu o situácii v Stredoafrickej republike, ale hlavne preto, aby sme sa zaberali týmito e, obsiahlými otázkami. Eko a Devko sa budú snažiť e, byť v tomto nápomocný a zodpovedať do najväčšej možnej miery na vaše otázky. Chcem začať tým, že pripomeniem stručne predchádzajúcu situáciu. V roku 2013-2014 čelila Sedafická republika najväčšej kríze vo svojej histórii eh, s vysokou mierou násilia medzi komunitami, medzi eh, Seneca a, a milíciou Antibelaka. A toto zastavila iba vojenská intervencia francúzska ale následne aj zo strany OSN, Africkej únie a aj Európskej únie, e, ktoré prispeli k stabilizácii situácie. Ale vieme, že to nepostačovalo, že je tu potreba e, ešte aj ďalších politických krokov. Pokiaľ ide o um, rozvojovú stránku. Bruselská konferencia, ktorú eh, hostila Federica Mogherini v roku 2016 po úspešných eh, eh, voľbách a vytvoreniu národného plánu pre obnovu a podporu mieru. Tu naozaj bolo možné zmobilizovať viac než 200 miliónov eur pre pre eh, o, obdobie prechodu eh, v Stredoafrickej republike. Bolo to veľmi úspešné. Ehm, vývoj v roku 2015 a, 2016 16 eh, bol silne pozitívne ovplyvňovaný Európskou úniou. voľby vlastne prispeli k politickému Um, prechodu veľmi úspešne, um, pokiaľ ide o um, prezidenta Maderu, nám, eh, na, vzdory, teda podpore medzinárodného spoločenstva, musíme povedať, že po roku 2016, ale aj tento rok, sme začali zaznamenávať silné zhoršovanie bezpečnostnej situácie, zaznamenávame obnovu bojovania. E, kľúčová je tu neschopnosť vlády zabezpečiť lepší život a bezpečnosť pre e, svojich obyvateľov. A opäť e, sme boli svetkami bojov s týmito dvoma hlavnými skupinami. Viac než 800 ľudí bolo zavraždených v prvej polovici 2000, roku 2017 a takmer 20 1,2 eh, milióna je eh, presídlených eh, vnútorne aj v susedných krajinách. To, si, to sa týka všetkých častí krajiny s výnimkou hlavného mesta. Do veľkej miery ide o boje medzi ozbrojenými skupinami z dôvodu kontroly a prístupu k zdrojom, ako diamanty, možnosti pre pasanie dobytka a e, iné zdroje. Je tu naozaj neschopnosť zo strany e, vlády e, v Chartume zabezpečiť hlavné funkcie. Okrem toho v posledných mesiacoch sme zaznamenali napätie medzi etnikami aj s náboženskými podtónmi, čo v nás vyvoláva veľké obavy. E, súčasťou toho je násilie, nenávistné e, prejavy dokonca aj v častiach, ktoré boli doteraz chránené e, pred násilím, tak sme pánka sú tu len spomeniem, pretože je tu naozaj toto etnické, tento etnický a, a náboženský potom Okrem toho vláda by mala zabezpečovať e, bezpečnosť, ale je tu aj misia OSN, MINUSKA, ktorá sa snaží stabilizovať situáciu, chrániť e, civilistov, ale táto čelí veľkým výzvam, pokiaľ ide o možnosť plne implementovať svoj mandát a tiež je e, sama silne e, vlastne e, ohrozovaná e, pri príslušníci boli napadnutí aj e, čas, e, niektorí e, zomreli. A aktuálne tu máme stratégiu etickú revíziu mandátu minusky. Práve na tom pracuje v New Yorku. Dúfajme, že z toho vzíde posilnenie misie a pán Guterres tento týždeň k tomuto zverejnil správu a viac informácií si vypočujete z úst našej kolegyne z OSN. Minuska však nebude e, schopná zabezpečiť celé, celé územie. Tuto bude k tomu musieť prispieť aj politický proces, aj e, reformu bezpečnostného sektoru. Európska únia je tu e, e, veľmi aktívna. Vyslali sme tú misiu, ktorá má vyškoliť 2-3 batalióny národných bezpečnostných síl až do septembra 2018 a teda je to e, súčasť e, reformy bezpečnostného sektoru a reformy Národnej armády. Momentálne e, robíme strategickú revíziu misie, zaoberáme sa možnosťou predloženia mandátu o ďalšie dva roky a tiež poskytujeme podporu pre budovanie kapacít polície a s úzkou spoluprácou z OSN, ktoré vedie v tejto eh, rozsiahlej oblasti. Eh, dôležité je tu zabezpečenie politického riešenia, eh, mierová dohoda s skupinami rebelov, spravodlivosť a zmier. Toto úsilie by mala viesť vláda, je tam legitímna vláda, ktorá vyvstáva z dôveryhodných volieb, ktorá by sa mohla chopiť tejto otázky, ale samozrejme za podpory medzinárodného spoločenstva. My dúfame, veríme vo vládu. Vyslali sme tam eh, eh, experta na vysokej úrovni, aby podporoval prezidenta, jeho tým a eh, aby hm, zabezpečil líderstvo, dôryhodnosť v tomto procese. Eh, môžeme tu rátať s africkou iniciatívou. Africká únia mm, vytvorila túto iniciatívu, ktorá združuje všetky susedné krajiny Stredoafrickej republiky. Eh, tie majú veľmi dôležitú úlohu a zodpovednosť v tejto oblasti, pretože všetky rebelské hnutia sú nejakým spôsobom prepojené so susednými krajinami. Takže proces africkej iniciatívy vyzružuje Gabon, Kongo, Brazavil, Angolu, Čad, ale takisto regionálne organizácie. A e, to viedlo k, e, tzv. librevilskej e, cestnej mape pre dohodnutie vlastne medzi rebelskými skupinami a vládou. Boli tam trošku odlišnosti medzi tým, čo chcela robiť vláda, čo OSN a z tohto dôvodu my, Európska únia, ESVČ, sme e, združili 21. júna všetky e, strany, aby sme zabezpečili všetky tieto iniciatívy, e, sa združia a že budú koherentné. A sme veľmi radi, že toto stretnutie v Bruseli teraz prinieslo čoraz e, teda väčšiu zomknutosť aj medzinárodného spoločenstva, ktoré podporuje africkú iniciatívu, ale takisto aj uznáva, že e, vláda má e, viesť v tejto situácii tento proces. Politicky teda teraz všetci stojíme za týmto konceptom, čo je výzvou pre budúce týždne a mesiace je zabezpečiť, aby sa to zrealizovalo aby rebelské skupiny eh, odložili zbranie a aby sme našli spôsob eh, integrácie a eh, zaoberali sa aj otázkou zabezpečenia spravodlivosti, skoncovania s bezprávim. To je dôležitý aspekt pre nás. Boj proti teda zločinu proti ľudskosti a podporujeme Stredoafrickú republiku v tom, aby tu nedošlo k e, plošnej amnestii, pretože to by mohlo viesť iba k zopakovaniu nestability a násilia, ako sme už e, boli toľkokrát svetkami v Stredoafrickej republiky. Nemôžeme tu mať mier bez e, spravodlivosti a zmieru. A toto je tá citlivá rovnováha, ktorú bude potrebné nájsť pri realizácii tejto eh, iniciatívy v budúcich týždňoch. Eh, vytvorila sa teda táto komisia pre spravodlivosť a zmier. Je tu aj osobitný trestný súd, ktorý je v úzkej koordinácii s ICC. Podporujeme to, tak všetky tieto prvky eh, tu boli vytvorené preto, aby sa veci posunuli vpred. Odkazujem aj na mapujúcu správu OSN o e, teda násilí, ktorá poskytuje správy o dôkazoch, ktoré by mohli umožniť tomuto osobitnému trestnému súdu, aby mohol začať čo najskôr s vyšetrovaním. E, sme veľmi zainteresovaní do tejto politickej e, práce, sme v konštantnom, denno, dennom kontakte so všetkými zainteresovanými stranami z, z regiónu, aj s samotným prezidentom, aj susednými krajinami E, situácia v Stredoafrickej republike patrí k tým, kde Európska únia je zainteresovaná so všetkými svojimi nástrojmi politicky, rozvojovo, humanitárne, bezpečnostne. A to je žiaľ aj jedna z tých situácií, na ktorú sa žiaľ Bohu trochu zabúda, pokryť medzinárodné spoločenstvo, my to ale e, teda robíme a hovoríme, nepozerajte sa iba na Sahel, nepozerajte sa iba na krajiny Afrického rohu, ale dôležitá je aj situácia v Stredoafrickej republike keď sa uh, tam situácia nevyvinie správnym smerom, bude to mať vplyv nutne na ostatné susedné krajiny, takže máme tu naozaj strategický záujem, okrem teda humanitárnej ľudskoprávnej dimenzie, ostať tu úzko zainteresovaný. E, tu by som sa už zastavil a som si istý, že kolegovia ma doplnia, pokiaľ ide o vývoj v humanitárnej oblasti. Ďakujem a teraz dám slovo Karle Montezi, ktoré je riaditeľkou pre západnú a strednú Afriku pre e, v DŽDFko. Nech sa páči. Ďakujem, e, keďže sme e, traja kolegovia a chceme vám ukázať, ako intervencie EÚ vychádzajú naozaj z integrovaného prístupu Nebudem sa vrácať k politickej situácii, ktorá bola e, práve e, popísaná zo strany Kulna a chcem začať s prezentáciou humanitárnej situácie, pretože moja kolegyňa, ktorá sa práve vrátila zo Africkej republiky, vám detailne popíše e, závažnú humanitárnu situáciu, ktorá pretrváva ešte v dnešných dňoch v tejto krajine. Ja sa budem teraz sústrediť na Eh, aspekty týkajúce sa rozvoja a toho, čo robíme dnes, aby sme reagovali na krízu. V prvom rade chcem pripomenúť, že Európska únia je veľmi dôležitým podporovateľom Stredoafrickej republiky boli sme prítomní aj e, v, z pohľadu rozvoja aj humanitárnej e, pomoci počas celej fáze vojny, aj v, v momente volieb nového prezidenta, aj sme organizovali e, konferenciu, ktorú práve Kun spomenul, medzinárodnú konferenciu, ktorá mala hneď E, e, teda, teda podporovať znovu obnovu krajiny. Spolupracovali sme s teda krajinami, ktoré mohli byť dôležité pre stratégiu, takže dnes tu máme RSCC, PCI, e, stratégiu konsolidácie mieru, rekonštrukcie krajiny. Toto samozrejme bolo vypracované zo strany samotnej krajiny, ale aj za podpory OSN, aj EÚ a cieľom má byť, aby si krajina stanovila svoju vlastnú stratégiu s prioritami pre e, svoj rozvoj. E, situácia, okrem teda humanitárnej e, situácie, ekonomická situácia krajiny je veľmi e, vážna. Máme tu veľmi obmedzený rast práve z dôvodu e, silnej neistoty, e, neadekvátne sú všetky všetky základné e, štruktúry, pozemná infraštruktúra, chýbajú mosty, nie je zabezpečené teda prepojenie dôležitých častí krajiny. E, zasobovanie energiou je zložité. E, fiš, štát nemá dostatok príjmov z daní, tým pádom nemôže najdôležitejšie veci financovať ani len platiť svojich úradníkov, takže globálna ekonomická menová situácia je veľmi vážna. V tomto momente rekonštrukcie boli identifikované najdôležitejšie oblasti prístupu. EÚ e podporuje integrovaný prístup od humanitárnej pomoci až po rozvoj, e, strednodobý, dlhodobý, krátkodobý e, podporu viacerých sektorov Takže čo e, sa udialo od e, doby zorganizovania konferencie? Takže ja nebudem tak ani hovoriť o minulosti, ale o prítomnosti a budúcnosti. Už sme prijali e, plán, plán PIN pre 320 miliónov. Tam sme stanovili intervenčné priority pre EÚ. A takže opäť nad rámec humanitárnej pomoci a v úzkom slova zmysle pôjde o podporu e, riadenia, lepšie riadenie ekonomické aj fiškálne, e, demokratické riadenie krajiny, ide o financovanie a podporu reformy sektoru bezpečnosti a procesu zmieru e, na národnej úrovni, ktorý bol spomenutý, a pôjde o zabezpečenie odolnosti poľnohospodárstva a podporu politiky zamestnávanosti pomocou viacerých e, typov podpory od rekonštrukcie mostov, aby sa zabezpečila prístup, aby sa zabezpečil prístup vlády k izolovaným oblastiam až po zlepšenie energi- dodávok energií a zlepšenie e, poľnohospodárskej činnosti. Takže prijali sme tento plán PIN Eh, prvým východiskom bolo, že už eh, v júni bolo možné začať financovať operáciu eh, podpory rozpočtu vlády 60 miliónmi eur. Prvá časť bola 20 miliónov vyplatená, aby bolo možné pomôcť vláde. Máme problém s tlmočením do angličtiny. Takúto informáciu som dostal, hovorí pán predseda. Mám pokračovať po francúzsky alebo v angličtine? Dobre, už je to vybavené. Poprvýkrát som sa snažila vystúpiť v Taliančine, lebo sme vyzývaní, aby sme sa vyjadrovali v našom rodnom jazyku, ale inak môžem hovoriť aj po francúzsky či anglicky. E, takže e, bolo už uvoľnených týchto 20 miliónov eur práve, aby sa umožnilo vláde nového prezidenta zabezpečiť tie najurgentnejšie nákupy a aj vyplatenie e, platov e, úradníkov. Pripravujeme druhý typ zásahu, ktorý doplní, pomôže e, vláde v oblasti bezpečnosti, pomôže podporiť proces zmieru a mierový proces. Je to intervencia, ktorá sa bude diať v súlade eh, s tým, čo práve vyknová UTM, eh, teda to vzdelávanie eh, vojenských zložiek, ale aj v súlade s OSN, z Minuska, aby bolo možné vyrokovať tie potrebné reformy a kroky, ktoré treba okamžite v tejto oblasti prijať. Pokiaľ ide o priamu pomoc obyvateľstvu, chcela by som eh, zdôrazniť, ako už bolo na začiatok eh, spomenuté, že už od roku 2014 eh, vlastne financujeme najurgentnejšie spôsob podpory obyvateľom. Budeme posilnení 45 miliónmi z programu ktoré, ktoré nám umožnia rýchlo vykonať určité e, prioritné e, kroky, ako napríklad financovanie rekonštrukcia mostov, ktoré opäť zabezpečia prístup k e, dnes úplne izolovaným oblastiam a teda zlepší to aj návrat verejnej správy do týchto oblastí Dôležité je aj zabezpečiť e, potravinovú bezpečnosť pre najohrozenejšie časti obyvateľstva a treba je posilniť e, veľmi deficitný zdravotný e, systém. Takže podporujeme naozaj poskytovanie základných služieb, služieb obyvateľstvu, podporujeme oznovu, obnovu najzákladnejších hospodárskych funkcií, obyvateľstvo má dnes e, pocit, že je úplne opustené, že je úplne v rukách ozbrojených e, síl. Chceme mu opäť e, poskytnúť perspektívu možnosti obnovy svojej hospodárskej činnosti. Naďalej podporujeme aj vládu, aj inštitucionálne schopnosti, pretože ako viete, žiaľ, verejná správa je extrémne slabá a bez eh, silnej podpory zo strany EÚ a OSN žiaľ eh, reformy, ktoré by dnes eh, boli potrebné, nebudú realizovateľné. Takže snažíme sa aj v oblasti technickej pomoci E, e, zabezpečiť, aby vláda mohla prijať veľmi dôležité reformy. Výzvou dnes je zabezpečiť, aby verejná správa e, sa opäť vrátila v krajine do tých najizolovanejších častí krajiny a prevzala riadenie jednotlivých častí krajiny, ktoré dnes sú izolované tu by som sa zastavila a som k dispozícii, aby som zareagovala na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo Susan Malone, ktorá vedie sever, západ Afriky na DG Echo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prejem vám všetkým dobré ráno. Ako už bolo predrečníkmi poukázané, OSN je hlavným podporovateľom Stredoafrickej republiky a jeden z hlavných donorov podporujúci solidaritu, preukazujúci solidaritu zraniteľnej populácii Stredoafrickej republiky a susediacim krajinám. Od roku 2014 Európska komisia pridelila 88 miliónov eur humanitárnej pomoci. Tento rok 24 miliónov eur. Je to celková suma na podporu vnútorných presídlencov a populácie ovplyvnených konfliktom v Stredoeurópskej republike. Ďalej je tu podpora Európskej komisie vo forme pomoci utečencov v susediacich krajinách, najmä v Čade a v Kamerune. Takže ako vidíte, Európska únia bola jedným z hlavných unitárnych donorov v humanitárnej kríze, ktorá je stále podfinancovaná a v roku 2017 sa táto kríza zintenzívnila. 5 miliónov dolárov, ktoré sú potrebné na humanitárnu krízu iba v Stredoafrickej republike, to je iba 30 z toho, čo je potrebné. A som si istá, že e, pán humanitárny koordinátor Nažad vám poskytne viac informácií. Ide tu o podporu humanitárnych potrieb e, mimoriadne zraniteľných ľudí v súčasnej situácii, o ktorej podrobnosti ste si vypočuli a ešte k tomu sa zhoršuje a skutočne si vyžaduje viac medzinárodnej pozornosti. Minulý týždeň som mala príležitosť stráviť celý týždeň v Stredoafrickej republike spolu s riaditeľmi agentúr OSN pre eh, urgentnú pomoc a takisto som bola na hotspotoch pre núdzové situácie. Potvrdilo sa, že humanitárne potreby sú veľmi potrebné, podmienky sú mimoriadne zle, zhoršujú sa, je potrebná medzinárodná podpora. Ako už pán Kuhn e, povedal, tento rok sme pozorovali niekoľko e, fáz násilia na východe, západe a centre Stredoafrickej republiky a najmä od mája tohto roka pozorujeme násilné úteky útoky. O 50% sa v ich dôsledku zvýšil počet e, vnútorných presiedlencov od začiatku roka. Teraz máme 600 tisíc osôb v Stredoafrickej republike, ktoré sú internými presiedlencami Až 481 tisíc utečencov je v susediacich krajinách. To znamená, že sme sa vrátili do situácie, ktoré sme boli v roku 2013 až 2014. Konkrétne keď jeden z piatich občanov Stredoafrickej republiky musel opustiť domov a bol násilne presídlený. Viete si predstaviť, že v situáciách v krajine, ako je Stredoafrická republika, populácia je už zraniteľná z rozličných iných dôvodov, ktoré sme sa pokúšali riešiť prostredníctvom rozvojového financovania a ešte ďalší externý šok, tak ako tento konflikt znamená, že populácia závisí úplne od humanitárnej pomoci. Odhad je teraz, že polovica obyvateľstva Stredoafrickej republiky potrebuje medzinárodnú humanitárnu pomoc, čo znamená, že tu hovoríme o 2,4 milióna ľuďoch, ktorí závisia od externej humanitárnej pomoci iba v Stredoafrickej republike samotnej. Takže keď sme videli tieto potreby, ktoré sú mimoriadne veľké, sú tu rozličné výzvy, humanitárna odpoveď a financovanie je jednoducho nedostatočné. Nie je to jediná výzva. Jednou z hlavných víziev pre humanitárnych aktérov v Stredoafrickej republike je prístup, sprístupnenie vstupu, kontaktu. Jednoducho cestná infraštruktúra je obmedzená. E, je to, sú to dlhé vzdialenosti, ktoré často treba prekonať k izolovane žijúcemu obyvateľstvu. A po druhé, pretože bezpečnostná situácia je nevyhovujúca a stále sa zhoršuje prakticky vo všetkých kútoch krajiny s útokmi aj na humanitárne organizácie, a na budovy, kde sídlia humanitárne organizácie, e, prístup k humanitárnej pomoci sa jednoducho zhoršuje. A to, toto, tento prístup je ďalej limitovaný aj preto, že obyvateľstvo e, niekedy odmieta pomoc, od ozbrojené skupiny obyvateľstvo alebo aj vláda a znemožňujú prístup e, pomoci k tým, ktorí by ju chceli. Tento rok 24 miliónov sme pridelili zo strany Európskej komisie ako núdzovú humanitárnu pomoc len pre Stredoeurópsku republiku. Máme tu mechanizmus urgentnej odpovede, ktorý sme stanovili na to, aby sa umožnilo organizáciám rýchlo sa dostať k tým, ktoré boli, ktorí boli násilne vysídlení a poskytnúť im základné život zachraňujúce prostriedky výživu, primárnu zdravotnú starostlivosť, ochranu a takisto aj vzdelávanie v núdzových situáciách. Budeme poskytovať naďalej túto humanitárnu pomoc e, tým utečencom, ktorí utiekli do Kamerúnu a do Čadu. Budeme im poskytovať základnú, základné potravinové balíky. Máme projekty na ich ochranu a budeme sa pokúšať aj pomôcť im vybudovať nové domovy, prístrešia. berúc do úvahy, že humanitárne perspektívy sú naozaj neradostné pre Stredoafrickú republiku, chcela by som zdôrazniť 5 prvkov, ktoré by mohli pomôcť pri napredovaní a zvýšení humanitárnej reakcie. Prvým prvkom je urgentná potreba pre pomáhajúce organizácie v teréne, aby sa zvýšili ich kapacity a aby boli ochotní rýchlo zareagovať na potreby, kde vzniknú, najmä v odľahlých oblastiach, aby boli schopné rýchlo zareagovať a zintenzívniť pomoc vnútorným presídlencom, ktorí sa objavujú v rozličných častiach krajiny. Druhý prvok. Zvýšiť koordináciu, ešte zvýšiť existujúcu medzi rôznymi organizáciami, ktoré fungujú v Stredoafrickej republike, pretože koordinovaný, spojený e, spôsob reagovania je ten najlepší tretí prvok. Jasný rozdiel medzi civilnými e, aktivitami a vojenskými aktivitami, pretože sú to situácie konfliktu v Stredoafrickej republike, v ktorých sa humanitárni aktéry pohybujú a potrebujeme všetky medzinárodné orgány, ktoré by mohli tejto republike pomôcť. Štvrtý prvok. Silné prepojenie medzi humanitárnymi donormi a rozvojovými donormi. Európska komisia sa pokúša takéto niečo zorganizovať a skombinovať e, fondy, tak ako to spomenula Karla, a reagovať aj v susediacich krajinách, aby sa presídľovania nešírili ďalej pretože tí, čo utečú za hranice do susediacich krajín, nemienia sa v najbližších mesiacoch vrátiť do svojej domoviny, takže reakcia, humanitárna, humanitárna odpoveď v susediacich krajinách sa musí prispôsobiť. Nie je to už len núdzová reakcia na stav núdze, ale treba zaangažovať aj iné nástroje, aby bolo možné zabezpečiť takú humanitárnu odpoveď, ktorá je lepšie adaptovaná na dlhodobú situáciu vnútorného presídlenia, ktorá sa očakáva. A v neposlednom rade. Je to obhajovanie, vysvetľovanie situácie, aby bola i medzinárodná komunita informovaná o tom, čo sa deje v Stredoafrickej republike. Európska komisia rieši situáciu utečencov v Kade a Kam- Čade a Kamerune, ktorí prišli zo Stredoeurópskej republiky. Vieme o tom a pre nás to znamená zosilniť úsilia v oblasti obhajoba, obhajoby ľudských práv a vysvetľovania toho, čo sa deje. Na našom dnešnom briefingu odznelo veľa informácií, alebo v januári bolo uznesenie Európskeho parlamentu, kde ste apelovali na medzinárodných donorov, aby zintenzívnili ich podporu a aby sa zintenzívnili úsilia EÚ pri poskytovaní pomoci všetkým obyvateľom, ktorí boli ovplyvnení konfliktom v Stredoafrickej republike. Ďakujem za slovo. Ďakujem a teraz tu máme uh, otázky. Uh na vystúpenia. Ja začnem mojou a ak si niekto bude žiadať slovo, dám mu ho. Pre nás situácia v Stredoafrickej republike je veľmi znepokojujúca. E, stačí si prečítať správu OSN o mnohých konfliktoch v tejto krajine v rokoch 2003 až 2015 nám ukazuje skutočne panorámu masívnych vrážd, e, používanie zbraní, e, katastrofálna ekonomická situácia, ktorá má dopad na, občian, na občanov a to vedie k nárastu zločinov. Nedávne mierové iniciatívy nepriniesli žiadne výsledky, ako napríklad mierová dohoda, o ktorej sa rokovalo v San Egidie v júni. A 16. oktobra zasadala Africká únia, aby pripravila cestovný e, plán, cestovnú mapu pre Stredoafrickú republiku. Nás by zaujímalo, aké sú vaše názory na tieto iniciatívy, e, mierové iniciatívy, ktoré doteraz nepriniesli ovocie. My si myslíme, že tento konflikt sa neskončí len tak, keď tam vyšleme vojska je potrebná koordinácia s Africkou úniou, aby sa zmenila situácia v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, školstva, beztrestnosti a treba vytvoriť e, národ, e, vládu národného zmierenia, ako to navrhuje OSN. A na druhej strane e, pre nás sú tieto správy o sexuálnom násilí, ktorého sa tam dopúšťajú síly OSN, sú nepriateľné. Chcel by som sa spýtať, ako vyšetrujete ty, ako sú vyšetrované tieto hrozné obžalovania a ku ktorým dochádza zo strany príslušníkov misií OSN. A teraz dávam slovo pánovi Engelovi, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ja ešte prispiem trošku k jazykovej rôznorodosti a budem hovoriť po francúzsky. Mám dve veci. Poprvé, v Stredoafrickej republike e, vidíme, že sa tam štát úplne zrútil. Inštitúcia všetko vlastne nefú, prestalo fungovať a plus tam dochádza ešte e, k konfrontáciám, ale vlastne štát ešte predtým zanikol, takže táto krajina, treba povedať, že nikdy nemala obdobie skutočného štrukturálneho rozvoja, ktorý by mal e, dopad aj na infraštruktúry. Ale toto zrútenie štátu, vlastne po ňom by mala nasledovať totálna e, rekonštrukcia, pretože e, ten štát vlastne de facto neexistuje. A pre mňa je veľmi ťažké pochopiť, ako môžeme pomáhať niekomu, to, to neexistuje, to skutočne neexistuje. E, prezident e, takisto vlastne sa stiažuje, že, že je totálne prakticky bezmocný e, čokoľvek v krajine presadiť. Sú tam veľmi e, zložité inštitucionálne konflikty, ktoré e, je veľmi ťažké riešiť a väčšina kontroly vlastne štátu uniká. A kladiem si otázku, či vzhľadom na túto situáciu nebola potrebná väčšia miera koherentnosti pri podpore, ktorú poskytujeme. A chcel by som vám položiť otázku, pokiaľ ide o nástroje, pokiaľ ide o humanitárne potreby, rozvojové potreby, a sektor bezpečnosti, pokiaľ ide o, o e, obnovenie štátu, Ehm, to, je tam to dosť veci, ale či by sme nemohli zlepšiť efektívnosť tejto našej pomoci a náležitosti, aby sme mali taký koherentnejší a zacielenejší prístup. To je moja prvá e, obava alebo otázka. A Napríklad mňa šokovali otázky súvisiace s akceptáciou eh, niektorých prítomností v Stredoafrickej republike, najmä pokiaľ ide o nás, pretože nám sa nikdy nezdalo, že by sme tam neboli vítaní. Možno by ste na to mohli trošku eh, podrobnejšie odpovedať. Ďakujem. A teraz si musíme vypočuť špeciálneho zástupcu Minuska. E, ja poprosím kolegov, e, ktorí e, chcú vystúpiť, aby mali maximálne dve minúty. Pán López Aguilar, nech sa páči, budem hovoriť po anglicky. sa. Chcem sa ospravedlniť, že som vlastne tu nehovoril, ale Mm, vo výbore LIBE sme o týchto otázkach už hovorili. Um, je to veľmi zaujímavé, pretože raz sme boli na misii, ktorá mala byť v Stredoafrickej republike, ale z bezpečnostných dôvodov k nej nikdy nedošlo. Chcel by som vedieť, aká je v súčasnosti situácia, eh, v, pokiaľ ide o e, de, reprezentáciu EÚ v Bamaku a pokiaľ ide o diplomatické zastupiteľstva členských štátov a čo sa môžeme naučiť, čo môžeme vyvodiť z tejto situácie, pretože vidíme, že sa tam situácia veľmi skomplikovala a spolupráca s, ďalšími, s niektorými členskými štátmi je intenzívna, ale s inými nie. Takže aké poučenie môžeme vyvodiť z tejto situácie, z tejto súčasnej skúsenosti? keď konštatujeme dramatické a jasné zhoršenie situácie. A čo je e, dobre, alebo čo môžeme a čo, čo môže mať význam, čo nemá význam, e, čo máme robiť, ak chceme nájsť E, nejaké svetlo na konci tunela. E, ďalší rečník. Si prezident. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa práve vrátil späť dňovej misie v Stredoafrickej republike, ktorú som uskutočnil minulý týždeň. Hovorím kolegom, musíte tam ísť, samozrejme sú tam bezpečnostné problémy, ale je možné tam zájsť a ja by som chcel urobiť niekoľko poznámok, najmä pokiaľ ide o to, čo povedal môj luxemburský kolega. Štát tam už neexistuje. Ehm, ak tam vôbec niekedy existoval, treba ten štát obnoviť. To sa nám nepodarí len prostredníctvom e, poskytovania rozpočtových prostriedkov. Konštatujem, že dávame štátu toľko, ako mimovládne organizácie, ktoré odchádzajú. Ja som za mimovládne organizácie, ja som podporoval, bol som predsedom IOSD za sektor spolupráce počas 25 rokov, ale to sú dve oddelené veci. My musíme obnoviť štát, tam nie je štát. Ministerstvo poľnohospodárstva nemá internetové pripojenie, majú len obyčajný písomný, písací stroj, majú jeden dokument pre rozvoj vidieka. Takže na to, aby sme tam mali štát, tak musíme staviť na reštrukturačnú kapacitu. Treba mobilizovať zamestnancov a nájsť im platy. A nejako fond Beku nedávať 70 mimovládnym organizáciám. Nie. Prioritou je obnovenie štátu a na druhom mieste obnovenie ekonomiky na obnovu štátu, tam treba e, ozbrojenú silu vlastnej krajiny. My sme trénovali vojakov, to je e, bolo efektívne vďaka Európskej únii, ale nie ich tam, oni sú tam, ale nemajú vybavenie a treba im poskytnúť aj zbranie, e, lebo je tu toto stupidné embargo pre Strednú Afriku, ale nie je tam embargo pre všetky tie ozbrojené skupiny, ktoré e, útočia na centrálnu Afriku. Takže toto sú priority. Treba ísť tým smerom. Po druhé, viete, že väčšina e, tohto územia je vidiek. Treba vidiecký rozvoj, treba pripraviť plán rozvoja vidieka. To je e, v našich silách a som presvedčený, že je to v silách EÚ. A ešte jedna vec na záver. Minuska, aby moji kolegovia mali údaje. Minuska stojí 850 miliónov. To je 10 tisíc ľudí, 12 tisíc ľudí. Ja vám garantujem, že 3 tisíc mužov zo stredoafickej armády, ktorí sa vedia byť a keď ich budú e, podporovať tie armády, ktoré vedia bojovať Francúzsko, Rusko, USA tam možno e, znova obnoviť poriadok. Ďalší rečník. E, Zdá sa, že pokiaľ ide o popísanie aktuálneho stavu, tam sa všetci zhodujeme. Otázka, ktorá vyvstáva, to je samozrejme, aké inštitúcie, s akými opatreniami môžu pomôcť k e, znovu obnove e, štátu. Aj po tom, čo som si vypočul, tu stávam e, trošku bezradný. Predtým OSN spravovalo oblasti, až dokiaľ nepomohlo teda vytvoriť stav, kedy bola možná správa týchto oblastí e, z ich vlastných e, zdrojov a schopností. Takže v dohode z OSN s Africkou úniou a z EÚ by nebolo možné e, vytvoriť niečo podobné ako v prípade Salomonových ostrovov, kde tiež pred približne 20 rokmi úplne zlíhalo riadenie až do júna tohto roku registrovala regionálna podpora pre riadenie Salomonských ostrovov Austrália, Nový Zéland sa tam podielali, ale aj e, samotné susedské krajiny sa na tom podielali a za, 15, e, za podobu 15 rokov um, tento štát takmer z nuly e, vytvorili a priviedli do stavu, v ktorom je schopný konať, keby sa všetci zhodovali. OSN, Africká únia, EÚ, aj susedné krajiny, ne e, bolo by e, najúspešnejšie e, dlhodobo vytvoriť práve takúto misiu, kde by išlo o civilistov, expertov na rozvoj, aj vojakov, ktorí by boli priamo prítomní v krajine a dennodenne vlastne e, suplovali e, štát, ktorý tam momentálne nie je, nefunguje. Bolo by to politicky e, schodné. Ja by som si to želal v záujme miestnej populácie. Ďakujem, pani Ger. Grácie. E, um... Ďakujem a ja sa ospravedlňujem, že som nemohla prísť skôr eh, od začiatku, pretože som eh, bola zneprázdnená v inom výbore. Téma Stredoafrickej republiky je mi veľmi blízka, sledujem ju a súhlasím, že je to zabudnutá vojna, o ktorej sa málo hovorí a ktorá momentálne má milióny obetí viac než v, v ostatných krajinách. Myslím, že by sme mali začať uvažovať aj eh, pokiaľ ide o straty na ľudských životoch. Veľmi často na to zabudáme pretože naše politické, ekonomické e, e, úvahy nám bránia často myslieť e, na ľudí, na to, že ľudský život niekde inde má inú hodnotu a tu zase inú. Keby sme to tak robili, pochopili by sme, aká je tam priorita. Hlavne treba skončiť s násilím, zahájiť proces mieru a zmieru a v júni 2017 boli pod, bol podpísaný mier. Prvá otázka, ktorú kladiem, je následovná. Vytvorilo sa, následov, vytvoril sa následovný výbor, ako to tam vyzerá. Má kontrolovať, sledovať, analyzovať proces aplikácie, kontroly a odzbrojovania, ako to tam vyzerá a ja súhlasím e, tiež s ostatnými predačníkmi štát. Tam neexistuje, nie je možné čeliť e, situácii humanitárnej, politickej, bezpečnostnej krízy bez e, štátnych štruktúr. Musíme ich podporovať. A po tretie, pomohli sme Stredoafrickej republike v čase od volieb až následne vytvorila sa tam vláda. Musíme posilniť našu participáciu, našu pomoc tak, aby demokracia mm, tam mohla pokračovať ďalej a aby sme um, situáciu mohli vlastne uh, um, prenechať na samotných stredoafričanov. Teraz prejdeme rýchlo k odpovediam, pretože ešte musí vystúpiť špeciálny zástupca. Musíme postupovať rýchlo, lebo o 12.30 končíme. Nech sa páči, generálna riaditeľka. Uh, um, Ďakujem. Ja chcem povedať, že dôležité je, že pán Gutierrez sa vyjadril minulý týždeň, ale to ponechám na špeciálnych odborníkov, ktorí zhodnotia túto návštevu, čo sa týka sexuálneho násilia medzi členmi, ktorí majú udržovať e, mier. Generálny sekretár Gutierrez sa vyjadril k týmto zložkám mierotvorcov. Chcem odpovedať na inú otázku. Bola tu otázka o našej prítomnosti. Myslím si, že Európska únia môže byť hrdá na to, že zostáva v Bangi po celú dobu krízu. My sme jedni z mála bilaterálnych inštitúcií, ktorí zostávajú na v istých územiach z bezpečnostných dôvodov, e, riskantných a SVČ zorganizoval veľa bezpečnostných opatrení, ktoré sú nákladné. Chcem, aby ste to vedeli, pretože vy rozhodujete o našom rozpočte. Spolu rozhodujete. Ale dôležité je zostať tam, aby sme boli plne operačne schopní fungovať. Otázka, ktorá sa vracala vo všetkých vašich e, otázkach. Nemôžeme podceniť dôležitosť volieb. Áno, štát neexistuje. Štátne štruktúry neexistujú. Ale idú sa zorganizovať voľby, kde obyvateľstvo Stredoafrickej republiky preukáže, že sa cítia byť súčasťou tejto krajiny, tohto národa a pri, prišli k voľbám e, v masívnejších počtoch než ďalší, než iní susediaci obyvatelia vo svojich krajinách, takže toto niečo preukazuje. A veľmi ťažké je pre orgány alebo jednotlivcov, ktorí riadia vládu niečo slúbiť a splniť to. V takejto situácii už sa plánujú budúce voľby, ale treba posilniť pána prezidenta Madeiru a jeho vládu. V súčasnosti môžeme povedať, že sa situácia zlepšiť dá. Všetky tie investície do rozličných iniciatív, o ktorých som hovoril, Afgán iniciatíva Central Dijo, alebo sa tu volá po akejsi celoštátnej amnestii a začať nanovo sú tu alternatívy, ako čo urobiť a ako navodiť rovnováhu medzi zmierovaním na jednej strane spravodlivosťou, na druhej beztrestnosťou, pretože ozbrojené skupiny vedia, že sa môž, môžu dohodnúť s niekým iným na lepšom e, výsledku, tak potom sa nedohodnú s nami. Toto je pre nás istý porovnávací štandard. Musíme úzko spolupracovať s OSN, s komunitou, s regiónmi, aby sa zabezpečilo, že fungovanie e, týchto alternatív sa preukáže v nasledujúcich týždňoch, pretože čas je dôležitým prvkom. Naša podpora vláde, to je ďalšia vec. Keďže musíme splniť to, čo sme slúbili, nemôžeme sa spoliehať iba na vládu, musíme sa obrátiť aj na občianskú spoločnosť, agentúry OSN, aby sme mohli pracovať aj v teréne. Bezpečnostná otázka. To je východisko všetkých týchto zákrokov či intervencií. Je veľmi ťažké pomáhať, keď nie je možné dodať veci, kam patria, ani rozvíjať sa nič bez tohto nedá a my sme sa rozhodli vyškoliť dva batalióny, ešte stále nie sú tam, kde majú byť, ale sú vyškolené je to frustrujúce, pretože tieto jednotky nie sú ešte umiestnené, rozmiestnené, pretože nemáme pre nich náležitý výstroj. To je jedna zo slabostí pri našich nástrojoch. Keď vyškolíme e, jednotky, ťažko je nájsť finančné prostriedky na ich výstroj a výzbroj. E, CDSD e, v tomto vedie isté rozpravy, ktoré sú dôležité. A čo sa týka zbraní, takisto sa tu spomenulo embargo na zbranie, ale všetky opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že armáda by dosa, k nej konečne dostanú zbranie, e, je to síce komplexná záležitosť, spolupracujeme s členskými štátmi EÚ, ale myslím si, že by sme sa mohli dopracovať k výsledku. Toľko z mojej strany, pretože e, máme málo času a kolegyňa ma doplní. Iba stručne, aby som to doplnila. Máme tu teraz na stole otázku, koľko dávame štátov, koľko mimovládnym organizáciám. Máme tu obálku 380 miliónov a asi polovica ide na prácu so štátom a rozpočtovú pomoc. Teda je to priama pomoc vláde na rekonštrukciu, na všetky e, práce, ktoré súvisia s rekonštrukciou štátu a základných služieb. Nemôžeme sa obmedzovať iba na vládne intervencie, pretože vláda dnes, ako ste to správne povedali, nedokáže konať. My teda zasahujeme na všetkých úrovniach, všetkými prostriedkami, ktoré sú potrebné, a pomáhame aj priamo štátu. Pokiaľ ide o túto schopnosť eh, zvýšiť kapac- štátnu kapacitu štátu, plne súhlasíme s tým, že spolu s OSN, Svetovou bankou a e, Európska únia vlastne my sme tými najväčšími donátormi a aby sme zabezpečili činnosť štátu, či už na ministerstve financií, poľnohospodárstva, komunikácie. Takže máme tu skutočné úsilie, aby sme vybudovali a posilnili e, schopnosť štátu riadiť a aby sme štátu umožnili, aby sa opätovne vlastne e, zmocnil e, e správy nad štátom, lebo sú tam územia, ktoré sú ešte pre štát neprístupné. A veľmi často aj mimovládne organizácie, aj humanitárni pracovníci nemajú často prístup do tých najkomplikovanejších zón, kde je najviac problémov, pretože tam nie je e, zabezpečená bezpečnosť. Takže štát musí prevziať e, e, kontrolu nad všetkými zónami štátu a my tento proces sledujeme, pomáhame a vlastne my na rozličných územiach, na úrovni štátu, na, na základe prioritnej e, stratégie sme rozdelili krajinu do, e, rúžov, do červených, rúžových a oranžových zón a my potom teda môžeme stanoviť zóny, kde je najnaliehavejšia e, pomoc, naše nástroje, humanitárna činnosť, rozvojová činnosť, aby sme zabezpečili obnovu ekonomickej aktivity krajiny. A samozrejme s tým súvisia aj zásahy, ktoré zvyšujú bezpečnosť v krajine. Ďakujem, nech sa páči vy. Iba veľmi stručne, pokiaľ ide o pri akcept akc- schopnosť akceptovať. Ja si my- myslím, že ešte táto téma vlastne bude podrobnejšie rozobratá, lebo je to skutočný problém v tejto oblasti. Je viacero humanitárnych organizácií, ktorí majú problémy s akceptovaním, pretože sú tam problémy zo strany obyvateľstva a ozbrojených aktérov, pretože oni nedokázali vysvetliť, že ich humanitárna akcia sa zakladá len na humanitárnych princípoch, že sú nezávislí a nestranní a že to nesúvisí so žiadnymi vojenskými aktivitami ani s aktivitami MINUSKA. Takže niektoré mimovládne organizácie tým sa podarilo presvedčiť obyvateľov, majú väčší prístup k nim, ale je jedna časť, ktorá ešte musí toto vyriešiť. A potom ešte tá akceptovanosť a viem si predstaviť, že e, žád nám o tom bude hovoriť. Vláda Stredoafrickej republiky diskutuje o zákone o mimovládnych organizáciách, e, ktorý by mal obmedziť manévrovací priestor medzinárodných organizácií a to súvisí s problémom e, percepcie, teda vnímania a akceptovania medzinárodných inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem a ja dám teraz slovo Nadia Ročdy, ktorá je zástupkyňou OSN pre multidimenzionálnu pomoc za účelom stabilizácie Stredoafrickej republiky. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem. Výhoda e, toho, kto hovorí posledný, je, že už všetko bolo povedané a ja sa môžem sústrediť na hlavné body, a ktoré sú súčasťou kolektívneho úsilia pri pomoci Stredoafrickej republike, aby e, to bolo účinné. Keď sa pozerám na vystupujúcich, tak si hovorím, že konečne OSN a EU sedia za jedným stolom a sú za integráciu. A začnem tým, to je ten základný prvok v súčasnosti a v súčasnej situácii v Stredoafrickej republike. Treba tam aplikovať integrovaný prístup. OSN v rámci toho, čo nazývam triple head, teda jedna osoba, ktorá e, má tieto tri funkcie a Európska únia má viacero tímov, ktoré to zastupujú. Prečo na tom trvám? Dnes v Stredoafrickej republike nemôžeme povedať, že obnova štátnej autority sama o sebe vyrieši problémy, alebo e, že spravodlivosť rozrieši problémy, alebo dohody zo San Egidia vyriešia problémy, alebo e, infraštruktúry samotné vyriešia problémy, alebo záchrana životov sama o sebe vyrieši problémy. Nie. My tu máme Stredoafrickú republiku, ktorá prešla viacerými cyklami násilia, viacerými cyklami konfliktov a to malo dopad na obyvateľstvo, to malo e, dopad na politikov, na tých, ktorí príjmajú rozhodnutia, na spoločnosti a na e, hlavných e, predstaviteľov, ktorých tu máme dnes. Takže toto, tento background treba vziať do úvahy humanitárna pomoc. Naozaj by som chcela využiť túto príležitosť, aby som poďakovala EÚ za solidaritu, ktorú vždy prejavovala voči Stredoafrickej republike. Veľkorysosť Európanov a Európaniek tam bola vždy veľmi, veľmi jasná, veľmi sa prejavovala či už na spoločenský, na úrovni rozvoja bezpečnosti, ale aj na úrovni politického dialógu. A vďaka tejto prítomnosti Európska únia vždy reagovala a my si myslíme, že EÚ je veľmi dôležitým prvkom a veľmi vplyvným prvkom a my dúfame, že sa nám podarí vykročiť takým smerom, aby sme pomohli obyvateľstvu Strednej Afriky, aby vyšla z krízy. Čo bolo urobené na úrovni obnovy štátnej e, moci? Súhlasím s vami, že to tam v mnohých prípadoch treba založiť, pretože e, nič tam nie je na obnovu. Ale niečo predsa len tam je, na, čo treba obnoviť, dôveru nielen dôveru v štát a verejné služby, ale e, dôveru v krajinu, v jej existenciu, v jej budúcnosť, dôveru v to, že e, občania Stredoafrickej republiky majú budúcnosť. A to je nevyhnutný prvok nášho prístupu. A e, to všetko my musíme urobiť ako partneri a ako darcovia. Hneď vám poviem prečo naši občania v rozličných krajinách, ako vnímajú prítomnosť štátu. Samozrejme, že konceptualizácia štátu v tejto sále nie je taká istá ako e, v, Lam, v, v, Lam, v Lambde. Dámy e, a páni, ako sa spýtate obyvateľov e, Strednej Afrike, čo je to štát? No predsa, keď na mne niekto zautočí, niekto by ma mal ochrániť štát, to sú moje práva, napríklad policia. A sudca ho potom odsúdi. Štát to je to, že keď ja som mama alebo otec, tak viem, ako moje deti môžu ísť bez problémov do školy. A štát to je tiež povedať, že keď som chorý, tak môžem mať právo na liečbu. Vy hovoríte, keď hovoríte o normálnych občanoch, tak toto je ten štát, nie sú to tie sofistikované prejavy, o ktorých hovoríme. Takže tu ide o také veľmi základné veci, ktoré súvisia aj so základnými ľudskými právami, e, ku ktorým sa všetci hlásime a v ktoré všetci veríme. Dnes, ako to hovorila Karla, máme tu uh, pomoc vláde Stredoafrickej republiky v realizme. Bola tam veľká eufória po voľbách a to celkom náležite a môžeme povedať bez toho, aby sme sa vystavovali riziku, že nebudeme politicky e, korektní, že e, prezident je jedným z mála afrických prezidentov, ktorý bol demokraticky zvolený. Takže má legitimitu a je tam istá inštitucionalizácia, ktorá je pre nás pre všetkých nevyhnutná a základná. A potom e, Bruselská konferencia v novembri 2016 vytvorila isté predpoklady pre e, východ z krízy, pre východiska z krízy. Ale e, nevždy tomu tak bolo. Nevždy e, sme mohli efektívne predpokladať, že preto a preto došlo k, k nárastu násia. Nebola to náhoda. Malo to stratégiu, bolo to dopredu e, stanovené a vlastne e, dôležité bolo, e, tam, tam vlastne bol záujem, aby Stredoafrická republika nemala šancu výjsť z krízy. To znamená, že všetky naše plánovanie, stratégia a analýzy musia vychádzať z toho, že teraz tam je oveľa viac ľudí, ktorí majú záujem na tom, aby tam zostal chaos, ako tí aktéry, či už vo vnútri alebo mimo krajiny, ktorí si želajú, aby e, Stredoafrická republika vyšla z, tohto, z tejto situácie. Takže povedať, že o rok alebo o dva obnovíme autoritu štátu, jednoducho nie je možné. Ja teda túto zodpovednosť mám a dúfam, že vy ju so mnou zdieľate. Dnes musíme byť realistami vo vzťahu k tomu, a teraz chcem e, prepojiť so záchranou životov, lebo počúvate, tam sú naozaj miesta, kde, e, ktoré sú pod totálnou kontrolou ozbrojených skupín. A aj predtým to bolo trochu, ale teraz je medzi nimi konkurencie. Ako viete, takáto konkurencia to tvor, vytvára dynamiku, v tomto prípade negatívnu. Takže čo môžeme alebo čo máme robiť? Keď nemôžeme robiť, tak tu máme potom istú voľbu a musíme si povedať a stanoviť, či je to naša voľba. A takisto by sme to všetko mali konceptualizovať EÚ a OSN a mali by sme podporovať vládu, aby e, sme mali ten plán, ktorý povie zelená zóna, to je tam, e, kde je, môžeme robiť všetko. Žltá zóna, to je tam, kde naozaj treba urobiť niečo a musíme byť veľmi opatrní a červená zóna, e, tam musia všetci donátori a všetci aktéri povedať, teraz nemôžeme tam nič robiť. To, a to bude mať dôsledky a treba ich vedieť e, spracovať. To budú určite humanitárne dôsledky. A keď tu budú dôsledky, ktoré potom budú mať dopad na niektorú zložku, tak tú zložku treba posilniť, či už z hľadiska kapacít, financovania alebo zásahu. Ak nie, tak my jednoducho prehráme. Druhý bod. Treba vyriešiť problém zraniteľnosti obyvateľstva. Všetci si uvedomujeme, že bez zmierenia tam nedôjdeme. To si vyžaduje mier a stabilizáciu a to nepríde zvonka ani z cudziny. To môže byť samozrejme zvonka sabotované, to je tiež celkom možné, ale, ale to všetko musí vystať znútra Strednej Afriky, lebo iba obyvateľia sa musia zmobilizovať a nájsť kapacitu výjsť z tejto situácie. To sú hlavné prvky, ktoré môžu viesť k zmiereniu v krajine. Pozrite sa, je tam 100 tisíc vnútorne E, vnútorných utečencov, ktorí sa niekoľkokrát od roku 2003 museli premiesniť a od tohto obdobia my sme tam dávali drobné náplasti, pretože oni boli, na nich sa zautočilo, museli újsť, e, tak sme ich dali do jedného tábora, potom opäť na nich zautočili, znova museli újsť a znova sme ich dali do tábora a znova a znova. A toto sú veľmi zraniteľní ľudia, a viete, čo spôsobuje táto zraniteľnosť? Spôsobuje hnev, frustráciu, nenávisť. A ako potom chcete dosiahnuť zmierenie na národnej úrovni? Je dôležité, aby v strede našich aktivít sme mali trvalé riešenia, aby sme eh, našli riešenie pre týchto utečencov a pre tieto zraniteľné vrstvy obyvateľstva. A to nejde bez financií. E, humanitárna pomoc nikdy nebola ani nebude riešením, takže treba to prepojiť s rozvojom. A rozvoj, pokiaľ ide o priority, aj pokiaľ ide o základy, aby sme mohli toto zmierenie naozaj e, e, organizovať. Viete, že spravodlivosť je nevyhnutná a pomáha tam vytvoreniu tej tradicionálnej spravodlivosti. Nezabúdajme, že nebudeme tam mať z večera do rána e, súdny systém, ktorý bude fungovať. Takže aj tu je istý pro, pokrok, ku ktorému došlo. A najlepšia šanca na tejto úrovni. Ja viem, že existujú isté kritiky, pokiaľ ide o činnosť alebo nečinnosť, ale Môžem vás ubezpečiť, že vzťahy, ktoré máme a podpora, ktorú poskytujeme, poskytuje tú najlepšiu šancu pre Stredoafrickú republiku. Ak máme jedného prezidenta Stredoafrickej republiky, ktorý zaujal veľmi jasné stanovisko proti všeobecnej amnestii, tak treba to rešpektovať, pretože ak tam dnes bude beztrestnosť, tak nikdy nebudeme môcť túto krajinu odzbrojiť lebo mačeta, karabína to je spôsob pomsty a revanšu. Treba absolútne ísť opačným smerom k tradičnej spravodlivosti a k inštitucionálnej spravodlivosti. Spra e, bezpečnosť, áno, absolútne. Tu je vynikajúca spolupráca medzi Európskou úniou a Minuska a Samozrejme, že boli tam pokroky, pretože ten národný akčný plán v oblasti obrany bol schválený, podpísaný a sú tam stanovené jasné ciele. Rovnako aj posilnenie kapacity polície a plán nasadenia síl vnútornej bezpečnosti bol prijatý. A jedna z dohôd, ku ktorým sme dospeli, je, že konečne mohli byť e, nasadení prefekti a každý má 20 policajtov a 20 žandárov, pretože Minuska nemôže byť, ani, ani by nemala byť všade prítomná. SIE? Áno, to je eh, isté, samozrejme dôležité. Chceme iba pripomenúť tri veci. Poprvé, bohužiaľ, v Stredoafrickej republike Máme SIE aj e, v ozbrojených skupinách, aj v rámci e, mimovládnych organizácií. A ak máme nulovú toleráciu, tak e, treba všetkých odsúdiť. A treba, aby sa pravidla aplikovali na všetkých. Pokiaľ ide o aktivity, ku ktorým dochádza teraz, tak máme tam, máme tam možnosť i hneď reagovať, ako, k niečom, ako náhle k niečomu dôjde. Ale prosím vás, Nezabúdajme, že tí, vlastne tí uh, peacekeepers sú tými, ktorí, sa, ktorí pomáhajú tomu, aby nedochádzalo k masakrám. E, mierové zbory platia svojimi životmi za obranu stabilizácie a mieru v Stredoafrickej republike. Takže keď hovoríme o tomto, nezabúdajme, že musíme hovoriť aj o tom, čo robí väčšina tých e, príslušníkov mierových zborov. Oni e, udržiavajú e, mier a dávajú mierovú šancu Stredoafrickej republike. Ďakujem. Ďakujem špeciálnej zástupkyni Minuska a samozrejme aj účastníkom zo služby pre, zo servisu pre zahraničnú službu Deve za to, že nás tu poinformovali o tejto téme, o ktorej sa veľmi málo hovorí. My ďalej musíme túto krízu sledovať a navrhovať riešenia. Teraz uzatváram schôdzu, stretneme sa v Štrasburku 23. oktobra 7.30.